takisto aj v mene pána Danžana, predsedu podvýboru pre obranu a bezpečnosť. E, Týmto ho vítam a v tomto memonte vítam naše medziparlamentné stretnutie, e, stretnutie so zástupcami národných parlamentov Naše predchádzajúce stretnutie sme mali 2. júna minulého roku. Toto naše stretnutie má prvorady záujem, ktorý sa týka nás všetkých, a to sú výzvy, ale takisto aj príležitosti, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy a ktoré ktorí vyplývajú predovšetkým pre zahraničnú politiku a spoločnú zahraničnú obrannú politiku. Takisto by som chcel privítal pána doktora Kastela. A bohužiaľ pani Ashton nemohla e, prísť, pretože má politické stretnutie e, s americkým náprotivkom a, a bola odvolaná z tohto stretnutia na poslednú chvíľu. E, máme tu naozaj mnohopočetnú účasť, máme tu členov všetkých eh, parlamentov s výnimkou Holandska a Českej republiky a chceme naozaj pozrieť, ako, chceme sa pozrieť, aké sú stratégie a chceme využiť túto príležitosť spoločne diskutovať o zmenách, eh, ktoré zaviedala Lisabonská zmluva nie iba na národnej úrovni, avšak aj o špecifických scenároch, ktorými sa zaoberáme. A e, z toho dôvodu by som chcel pozvať špeciálneho zastupiteľa Európska, Európskej únie. E, budeme hovoriť o Afganistane a takisto o vzťahoch Európskej únie a na to po Lisabone a o novom, novej koncepcie e, NATO, o novej koncepcii NATO všeobecnej obrany a naozaj dúfam, že po ukončení tohto stretnutia e, naozaj budeme mať vyjasnené postoje k jednotlivým inová- inováciám a novostiam a takisto zladíme postup Európskeho parlamentu a národných parlamentov. A takisto dúfame, že toto stretnutie prispeje už e, k k procesom, ktoré sú už rozbehnuté a, a dúfame, že prebehne naozaj konštruktívna a dobrá diskusia. Tak bez toho, aby som už vás zdržoval, dám slovo kolegovi Danžánovi, e, ktor- s ktorým spolu predsedám tomuto stretnutiu. Takže nech sa páči, pán predseda. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, chers collègues, bonjour. Ďakujem, pán predseda. E, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, srdečne vás vítam. Som predsedom, podpredsedom, som predsedom podvýboru pre obranu Európskeho parlamentu a ako pán predseda Albertini už naznačil, dnes chceme viesť naozaj užitočnú rozpravu s národnými parlamentami. Ide o implementáciu nových cieľov Lisabonskej zmluvy a to konkrétne v oblasti spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky. Chcem vám pripomenúť, že Lisabonská zmluva nám umožňuje realizovať nielen e, zmeny terminologické, že sa teda mení e, konkrétny názov spoločnej obranej politiky, ale že tu máme celkom dôležité doložky, ktoré nám v budúcnosti umožnia v spoločnej bezpečnostno-obrannej politike vytvárať kvalitnú prácu. Chcem vám pripomenúť, že táto zmluva e, vytvára e, pozíciu vysokej predstaviteľky pre zahraničné záležitosti a podpredsedky e, Európskej komisie. Máme tu ďalej štruktúry pre krízový manažment, máme Európsku vonkajšiu službu, ďalej tu máme doložku o vzájomnej podpore, doložku o solidarite, všetko veľmi nové a dôležité rozšírenie ďalej misií pre spoločnú bezpečnostnú a obranú politiku. Máme tu štruktúry, ktoré plnia vlastne e, pozíciu vojenských kapacít a tiež tu potom máme e, predpisy o prípravných prácach. To všetko sú veľmi dôležité pokroky a je dobré, že o tom spoločne diskutujeme, že Eh, je tu eh, dialog o spoločnej obranej a bezpečnostnej politike a dúfam, že rozpráva dnes eh, túto tému len podporí. Drahý predseda, drahý doktor Castelli, Lisabonská zmluva ponúka naozaj nové príležito- príležitosti k spolupráci, najmä v oblasti zahraničnej obrannej politiky e, Európskej únie. Tieto príležitosti sa, sú zasadené do medzinárodného kontextu, kde sa Európska únia čoraz viacej aktivizuje práve v oblasti stability a mieru. E, sam, samozrejme, povedomie a poved- povedomie o bezpečnosti a spoločných bezpečnostných úlohách neustále rastie a naše schopnosti vojenské vojen- sa, sa orientuje čoraz viacej na hybridné misie ako na vojenské úlohy. E, v neposlednom rade e, ekonomická a hospodárska kríza prinútila mnohé štáty k racionalizácii e, výdajov na na obranné, na obranné aktivity. A zdá sa e, jasné a zrozumiteľné, že na medzinárodnej úrovni sa musia tieto úlohy koordinovať a doktor Šastel, dovolte, aby som vám e, poďakoval za to, že ste dnes prišli a za to, že si teraz zoberete slovo že budete hovoriť o príležitostiach, ktoré ponúka Lisabonská zmluva a o spoločných úlohách, ktoré vyplývajú pre eh, obranu a bezpečnosť. V prípade, že budete klásť eh, otázky, eh, poprosím vás, aby sa váš prejav obmedzil na 15 minút, aby nám teda ostal viacej priestor na otázky a E, samozrejme, agendu stretnutia nájdete pred sebou na stolíkoch, takže nech sa páči, teraz vám dávam slovo. Teraz, doktor Šastov, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, dámy a páni, milí členovia Európskeho parlamentu, zastupcovia národných parlamentov z 27 krajín. Drahí kolegovia, okrem toho potešenia, že s vami môžem hovoriť v mene vysokej predstaviteľky pani Ashton pri príležitosti tejto prvej medziparlamentnej konferencie o bezpečnostnej a obrannej politike. Chcem povedať, že môj belgický kolega, pán minister Peter de Krem, by bol určite povolanejším rečníkom, e, ktorý by mohol hovoriť v mene vysokej predstaviteľky práve k tejto téme. Bohužiaľ to urobiť nemôže a požiadal ma o zastupovanie. Konferencia, treba povedať, sa deje v dôležitý okamžik 1. decembra tu budeme mať roč, e, prvé výročie od vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy. Niektoré nové ustanovenia, ktoré už v e, zmluve zakotvené sú, boli už uplatnené. Napríklad pokiaľ ide o úlohu predsedu e, Európskej rady alebo vysokého predstaviteľa. Ďalej potom ďalšie ustanovenia, ktoré sa budú ešte študovať a budú predmetom dohody tak, aby boli uplatnené. Za niekoľko Eh, mesiacov <clears throat> budeme mať eh, štruktúru, ktorá bude zabezpečovať zahraničnú politiku Európskej únie, vrátanie bezpečnostnej politiky a eh, obrannej politiky. A táto európska zahraničná služba určite dá našim aktivitám nový vzhled Európska služba pre vonkajšiu činnosť bude mať podľa Lisabonskej zmluvy nové nástroje, aby bola konzistentnosť a, a odhodlanosť Európskej únie pôsobiť na zahraničnej úrovni. Bude mať čoraz väčšie, väčšiu zodpovednosť na zahraničných fórach. Dnes, dnes tu máme vážne dopady finančnej krízy a ako politickí predstavitelia musíme e, ťažké rozhodnutia vzhľadom na to, kde rozpočty treba znižovať a čo e, na obranu vyčleniť. Týmto problémom sa samozrejme nedá uniknúť. Parlamenty, e, komisia i výbory, ktoré sa, e, útvary, ktoré sa zaoberajú zahraničnou politikou, diskutujú o tomto. A je preto dôležité podporovať medziparlamentnú spoluprácu v oblasti bezpečnostnej a obrannej spoločnej politiky a parlamentom umožňovať, aby si vymenali svoje názory a svoje skúsenosti. Hlavná výzva pre ministrov obrany je e, vyvodiť poučenia z finančnej krízy a vyriešiť tlak, ktorý sa vyvíja na európske rozpočty z hľadiska reforiem a preto musíme nájsť prostriedky, aby sme e, naše prostriedky použili e, efektívne, aby sme dosiahli tieto ciele a s týmto E, za týmto účelom treba posilniť spoluprácu. Zlepšenie kapacít vo všetkých možných rámcoch bude, bude, bude využívať prostriedky, ktoré má k dispozícii či už Európska únia, NATO alebo e, národné úrovne. Prvoradé tu je však to, že my ako Európania musíme združovať a kombinovať naše výhody. A to bolo aj predmetom diskusí, ktoré prebiehali Eh, minulý týždeň v Gente medzi ministrami obrany eh, Európskej únie, ktorí zasedali na neformálnej rade. Z hľadiska podstaty došlo ku konsenzu. Je teda potrebné jasne stanoviť a vyvodiť lekcie z minulých skúseností a spojiť naše úsilie. Ak sa nám bude dariť spoločne riešiť správne otázky a prinášať riešenia, tak potom Európska únia bude lepšie zohrávať svoju úlohu v oblasti bezpečnosti, bude dostávať, bude si plniť svoje povinnosti na medzinárodnej úrovni a bude plniť očakávania. Pokiaľ ide o spôsob, akým by sa mali znižovať obranné rozpočty, už tak to je podriadené určitým finančným nevyhnutnostiam. V každom prípade na neformálnej rade by ministri diskutovali o tom, že tá, tieto rozhodnutia sa musia podriadiť spoločnej európskej koncepcii cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť a tiež prostriedkov, aké sa použijú. Je jasné, že musíme znižovať rozsah našich ozbrojených síl. A ak budeme prijímať spoločné správne rozhodnutia, tak sa nám podarí určite zlepšiť kvalitu a efektivitu z hľadiska nákladov. Pokiaľ ide o prostriedky, inými slovami prostriedky, ktoré nám umožňujú posilniť akcie, schopnosť EÚ. Tu bolo dohodnuté, e, že treba spolupracovať ešte viac. Vieme, že spolupráca v oblasti obrany je témou zložitou, pretože sa týka zásadných aspektov zvrchovanosti a nezávislosti. V každom prípade však môže obsahovať aj zásadné výhody. Musíme spolupracovať, aby sme sa vybavili kapacitami, ktoré potrebujeme. Musíme využívať príležitosti na výrazné úspory môžeme snižovať náklady tým, že budeme spoločne využívať a budeme sa spoločne deliť o existujúce európske kapacity, či už je to na úrovni európskej, bilaterálnej alebo regionálnej. Všetko toto vieme. Potrebujeme politickú vôľu a potrebujeme odhodlanie, aby sme sa k týmto cieľom dostali. Dobrým príkladom je aj Európske veliteľstvo z hľadiska leteckej dopravy, tak ako o, sme ho nedávno vytvorili v Eidhovene. Ide o flotily, ktoré pokrývajú kapacity e, Holandska, Nemecka a môžu sa pripojiť aj ďalšie krajiny. Táto štruktúra umožní lepšie využívať existujúce kapacity z hľadiska prepravy e, tovarov. Môžeme teda kombinovať alebo organizovať lety napríklad do Afganistanu. To je teda príklad spolupráce a výraznejšej harmonizácie v oblasti strategickej leteckej dopravy. Lisabonská zmluva stanovuje, že európske členské krajiny musia nielen zlepšiť svoje kapacity z hľadiska spoločnej bezpečnostnej a obranej politiky, ale musia využívať aj nástroje permanentnej spolupráce, treba zvýšiť svoju spoluprácu v oblasti obrany a lepšie by sa mali e, organizovať pod záštitou EÚ. Diskusie, ktoré majú za cieľ stanoviť spoločnú interpretáciu týchto ustanovení, nuž tieto diskusie už prebiehajú, je to prvá etapa. A v tomto ohľade sa v, konal aj v e, júli seminár k tejto téme. Základným pojmom je tu otváranie sa a preto musíme za- zaručiť vysokú transparentnosť a vysoký stupeň flexibility. Potrebujeme však viacej času, aby sme zistili, aké štruktú- štruktúry, ktoré ešte v EU neexistujú, by mohli byť vytvorené tak, aby podporovali konkrétne záväzky vrátane Európskej agentúry pre obranu. Tieto práce na kapacitách sú e, dôležité, pretože bez e, e, kapacít nemôžeme mať dôveryhodnú SBOP a riešenie budúcich a súčasných kríz. Akcie schopnosť EÚ bude posilnená a posilní efektívne mnohostranné rokovania, jednanie a počiny a šírenie mieru a právneho štátu. Výzvy, na ktoré dnes musíme reagovať, sa týkajú napríklad situácie v Afganistanu a v Somálsku. To sú obrovské výzvy. Riešenie týchto krízy sú zložité, pretože často ide o slabé štáty, ktoré nedokážu kontrolovať svoje územie. Absentuje tam demokracia, je tam korupcia, bestrestnosť. Tiež sú to samozrejme štáty, kde trpí civilné obyvateľstvo, ktoré je hlavnou obeťou. Ak týmto osobám chceme pomôcť, musíme sa vyhnúť tomu, aby rizika v oblasti bezpečnosti, ktoré v týchto regiónoch existujú, neohrozili bezpečnosť Európy. Všetci vieme, že neexistuje jednoduché riešenie, ktoré by umožnilo čeliť týmto krízam a zabezpečiť stabilitu. Treba pre, pre, preveriť všetky možné prostriedky, diplomáciu, rozvoj, ekonomiku, rozvíjanie vojenských a civilných prostriedkov. Európska únia všetky tieto prostriedky má. A Lisabonská zmluva posilnila možnosti využívať koordinovanie tieto prostriedky. Na Haiti eh, došlo k zemetraseniu a to je dokladom k toho, že netreba mať, nestačí mať k dispozícii len prostriedky a nástroje na efektívne konanie, ale je treba, je treba veci aj dobre koordinovať. Za posledné roky EÚ rozvinula viac než 20 operácií pre riadenie kríz, či už civilne alebo vojensky. Tieto akcie sú často podporované ďalšími opatreniami diplomatickej povahy. Máme tu zvláštne, zvláštnych vyslancov, a tiež sú tu ďalšie aktivity komisie. Úzko spolupracujeme s partnermi, samozrejme s OSN a z NATO. Dovolte mi, aby som uviedol niekoľko príkladov. Na Západnom Balkáne, v Bosne, v Hercegovine a v Kosove Európska únia výrazne uplatňovala diplomatické a ekonomické opatrenia e, v prospech stability a európskej perspektívy. Hlavne e, predstavitelia EÚ v mene medzinárodného spoločenstva sprevádzali politické reformy. To znamená, že teraz Európska únia vyvíja úsilie, aby sa podarilo zvládnuť túto krízu, podľa možností ju čo obmedzovať a dôležité je podporiť miestne a lokálne orgány. Potom sú tu ďalšie problémy, ako napríklad pirátstvo pri pobreží Somálska. To sú všetko výzvy, s ktorými sme komfort, konfrontovaní. To znamená, že tak medzinárodné spoločenstvo ako Európska únia sa musia snažiť, aby túto činnosť e, pirátov riešili a podľa možnosti globálne. To znamená, že nestačí sa iba riešiť dôsledky, ale je dôležité e, pôsobiť v celom regióne a to všetkým preventívne. To znamená, že Európska únia už teraz pracuje na jednotlivých dohodách so štátmi, zaoberáme sa možnosťami, ako riešiť túto situáciu a ako obmedziť činnosť pirátov. Potom riešime otázky ako napríklad súdne spory, prípadné vydanie týchto osôb a tak ďalej. Toto je všetko cieľom spomínaných dohôd. Európska únia, a už som to vlastne spomínal, je veľmi rozhodná a chce pôsobiť v oblasti prevencie. To znamená, že všetky štáty, kde pôsobia títo piráti, by mali byť zapojení do spolupráce. Tu myslím napríklad Ugandu. A e, to znamená, že budeme sa snažiť stabilizovať tieto štáty, posilniť mier a to sa týka samozrejme predovšetkým Somálska. Myslím si, že doteraz môžeme skonštatovať, že e, naša bilancia, čo sa týka úspechu, je skutočne veľmi dobrá. Samozrejme, ešte nie sme vôbec na konci. E, nemáme ešte tieto veci vyriešené. Dôležité je to, že Európska únia má teraz ďalšie kapacity, lepšie možnosti a okrem toho lepšiu rozhodnosť. A to všetko vyplýva z Lisabonskej zmluvy. To znamená, že máme tu určitý nový potenciál, ten musíme využiť, musíme sa opierať aj o doterajšie skúsenosti a musíme sa snažiť e, celú oblasť zlepšiť. To znamená, že tie krízy, ktoré sa snažíme riešiť, musíme tam pôsobiť tak diplomaticky, ako musíme zapájať do toho aj ostatné politiky, musíme využiť všetky možnosti, aby sme e, predovšetkým predchádzali tým krízam, aby sme ich potom nemuseli riešiť. Toto všetko si vyžaduje samozrejme vysokú mieru koordinácia. Európska únia sa snaží pôsobiť vo všetkých oblastiach, snaží sa byť lídrom v týchto oblastiach, snažíme sa posilniť aj naše pôsobenie, naše zastúpenie v zahraničí, chceme zohrávať silnú úlohu a táto Európska služba pre vonkajšiu činnosť samozrejme poslúži na lepšiu koordináciu týchto politík. Dôležité je samozrejme zohľadniť tak civilnú, ako aj vojenskú stránku celého pôsobenia. To znamená, že čoraz viac vidíme, že riešenie kríz, civilné, ako aj vojenské opatrenia si budú vyžadovať ďalšie kroky a ďalšiu koordináciu. Napríklad, čo sa týka Konga, je dôležité, aby sme tam pôsobili intenzívnejšie ako doteraz. To znamená, že tam v oblasti administratívy, ako aj policajných síl musíme pôsobiť intenzívnejšie, musíme e, viac obraňovať ľudské práva. Jednoducho tých úloh je pred nami veľmi veľa. Samozrejme, aby sme to zvládali, si to vyžaduje primerané štruktúry a také základné presvedčenie, základný postoj, ktorý, um, ktorý nám umožní konať. To znamená, že musíme mať civilné ako aj vojenské kapacity, tie musia byť zabezpečené a samozrejme je dôležité, aby sme sa pri e, civilných aktivitách mohli opierať o to, čo dosiahla tá vojenská stránka, to znamená, že dôležité využiť know-how a skúsenosti a je dôležité to presúvať ďalej na E, tú civilnú stránku. Musíme využívať synergické efekty. To znamená, že vojenské a civilné kapacity musia byť podstatne lepšie prepojené, ako to bolo doteraz. A takto sa vytvorí lepšia záruka preto, aby naše misie boli úspešnejšie v obidvoch dimenziách. Európska únia sa bude snažiť viac pôsobiť aj v oblasti vzdelávania. To sa bude týkať tak tej civilnej, ako aj tej vojenskej stránky. To znamená, že musíme mať e, lepšie znalosti, vyššiu mieru kompetencií na strane našich zamestnancov. Lisabonská zmluva zabezpečuje to, aby vysoký zástupca pôsobil v prospech európskej bezpečnostnej e, politiky a ja som veľmi rád, že Európsky parlament odviedol v tejto oblasti e, veľkú prácu. To znamená, že sa spoločne snažíme dosiahnuť lepšiu koordináciu tej civilnej ako aj vojenskej stránky veci. Dámy a páni, už som hovoril vlastne o tom, že je dôležité rozširovať naše kapacity, nasadzovať ich tam, kde doteraz neboli a samozrejme dôležité je posilniť aj koordináciu a celé zosúladenie. Malo by sa vytvoriť určité také partnerstvo. Teraz by som chcel povedať niečo k tomu, ako bude sa vyvíjať naša spolupráca s našimi partnermi. Ja som, už, ja som vždy hovoril, že v rámci zahraničnej a bezpečnostnej politiky potrebujeme mať partnerov, sú to takí partnery, s ktorými môžeme spolupracovať. Iba vtedy, ak to bude fungovať, tak budeme mať určitú záruku, že naše opatrenia, naše snahy skutočne môžu dosiahnuť výsledky. Toto je veľmi dôležité v oblasti riešenia kríz. To znamená, že potrebujeme strategické partnerstvo v oblasti zahraničnej politiky a to je niečo, čo Európska rada považuje za veľmi dôležité prednedávnom sa hovorilo o tom, ako je dôležité sa opierať a vychádzať z toho, čo znamená Lisabon. Musíme vyžiť všetky možnosti, ktoré nám ponúka Lisabon tejto oblasti. To znamená, že vysoká predstaviteľka bude ďalej rozvíjať strategické plánovanie, strategickú prácu. Samozrejme, potom ďalšia oblasť. Základom všetkého je pre nás spolupráca s OSN. To je základný pilier zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Máme aj slavnostné prehlásenie na túto tému. A konec koncov vidíme to aj v praxi, to znamená, že je tu snaha spolupracovať v jednotlivých regiónoch sveta, to sa týka napríklad aj spomínaného Konga. A potom ide aj o presun zodpovednosti na misiu EULIX Kosove, potom ďalší príklad by bol Čad, to sú tie oblasti, kde EÚ a OSN veľmi dobre spolupracujú a snažia sa riešiť úlohy. Čo sa týka kontaktov medzi zástupcami obidvoch organizácií, tie sú na vysokej úrovni, samozrejme je možné ich ďalej zlepšovať, všetkým, čo sa týka spomínaného riešenia kríz. V tejto súvislosti existujú príslušné dohody a Európska únia a OSN vlastne už v minulosti sa snažili jasne zadefinovať svoju zodpovednosť a prerozdeliť úlohy v jednotlivých oblastiach. Na týchto príkladoch veľmi jasne vidíme to, kde Európska únia bude v budúcnosti silnejšie pôsobiť v operačnej činnosti a kde bude prípadne aj preberať časť úloh, ktoré vykonávala, vykonávala OSN. Obidve organizácie paralelne spolupracujú v Kosove, v Afganistane, napríklad aj na somalskom pobreží. Tam všade sledujeme spoločné ciele a snažíme sa spoločne riadiť aj personál, ktorý tam pôsobí. Samozrejme, sú tam určité scenáre, na ktorými sa zamýšľame. Tie sa týkajú toho, ako ďalej rozvíjať tie možnosti. Áno, samozrejme vieme, že sú aj možnosti, kde ešte nespolupracujeme a preto je možnosť túto spoluprácu aj ďalej rozširovať. Vysoká predstaviteľka v súvislosti so zosúladením medzi Európskou úniou a na to vyvinie ešte určité úsilie. To znamená, že budeme hľadať nové cesty, nové možnosti spolupráce. Je možné sa napríklad zamýšľať aj nad tým, ako by to mohlo prebiehať v operačnej činnosti, akým spôsobom bolo možné spájať personálne vybavenie, ako by sa lepšie e, dali tieto zdroje riadiť. To znamená, že vidíte, že v najbližších mesiacoch nás očakáva veľa práce, týka sa to tak EÚ ako aj NATO, skutočne existu, existuje e, privilegované partnerstvo, ktoré sa ďalej rozvíja a sú tu samozrejme veľké možnosti. Máme tu určité silné stránky, ktoré chceme ďalej rozvíjať aj na samite s prezidentom Obamom. Európska únia sa snaží spolupracovať s medzinárodnými organizáciami eh, iných krajín, eh, napríklad aj s novými ekonomikami a novými štátmi, eh, ktorí čoraz viacej chápu strategickú úlohu Európskej únie. Videli sme to práve v kontexte boja s pirátstvom, kde sme spolupracovali e, s novými krajinami, ktorí doteraz neboli našimi partnermi, e, napríklad Čína i Japonsko, pri koordinácii e, týchto operácií. Hovoríme predovšetkým o krajinách juhovýchodnej Ázie, krajiny, e, krajín ASEAN a existuje množstvo multilaterálnych a bilaterálnych, bilaterálnych partnerov, e, napríklad Čína alebo Kongo v Afrike. A a samozrejme pochopiteľne Spojené štáty americké sú našim dlhoročným e, partnerom a takisto aj partnerstvo s Ruskom neustále naberá na obrátkach. E, spoločná obranná politika po Lisabonskej, e, po Lisabonskej e, zmluve má nové výzvy. Potrebujeme spoločnú politickú diskusiu o tejto téme a chcel, chcel by som vám pripomenúť, že Rada preferuje práve úlohu medziparlamentného dialógu. A v svetle týchto faktov by sme sa nemali rozlúčiť s myšlienkou e, parlamentného zhromaždenia, e, ktoré by malo predebatovávať bezpečnostné a obranné záležitosti, a je práve úlohou Európskeho parlamentu, e, v akú formu by mala nadobudnúť táto medziparlamentná spolupráca podľa článku 1 Lisabonskej zmluvy. E, jarné stretnutie v Madride predsedov zahraničných výborov e, predstaviteľka Eštonová vyjadrila svoju e, podporu predstaviteľom národných parlamentov a vo februári v Bruseli bude ďalšie medziparlamentné stretnutie, ktorého sa ona e, zúčastní. Zúčastní sa aj 27. oktobra na zasadaní Európskeho parlamentu. E, pán predseda, e, členovia 27 členských štátov, poslanci Európskeho parlamentu toto je naozaj moment, kedy by sme si mali pripomenúť e, naše, naši, naše ženy a našich mužov, ktorí slúžia e, po celých krajinách sveta a ich profesionalitu v rozličných misiách, či už sú v misiách NATO alebo Európskej únie, ale myslím si, že na nich môžeme byť hrdí. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť a želám vám naozaj plodnú diskusiu. Ďakujem, pán štátny tajomník, za váš naozaj rozsiahly a vyčerpávajúci e, prejav. E, prihlásili sa do rozpravy už niekoľko e, kolegov. Pán Kieres, predseda zahraničného výboru Senátu Polskej republiky. A, takže nech sa páči, pán Kieres. Ďakujem pekne. Dnes sme si vypočuli veľmi dôležitý a zásadný príhovor pána de Chastela, kde upriamil pozornosť na tri veľmi základné predpoklady. Ide tu o chápanie a vzájomné chápanie štrukturovanej spolupráce. Ide tu aj o vzájomnú podporu a pomoc a ide tu aj o doložku o solidarite. To je samozrejme tiež veľmi dôležité. Vypočuli sme si viaceré zaujímavé body a ja by som teraz chcel upriamiť vašu pozornosť na niečo veľmi zásadné. Čo sa týka štátu, od, odkiaľ ja pochádzam, a z Polska, Polska, chcel by som povedať, že veľmi dôležitá je myšlienka skutočne vzájomného chápania, vzájomného vnímania, štru, e, štrukturovanej spolupráce. Pán Šastel nám vo svojom príhovore povedal, že nestačí iba mať tie nevyhnutné nástroje. Dôležité je, aby sa tieto nástroje aj správnym spôsobom koordinovali. Ja si myslím, že keď chceme koordinovať tieto nástroje, musíme vedieť, aká je ich podstata. To znamená, že výzvy, ktoré sú pred nami, ktoré sa týkajú aj nás, parlamentov, si vyžadujú, aby sme zadefinovali e, stálu štrukturovanú spoluprácu. A chcel by som sa vyjadriť aj k politickej dôležitosti e, tej doložky o pomoci, o solidarite. Toto je veľmi dôležité, skutočne zásadné. A vychádza to z e, toho, ako sme vzájomne od seba závislí. Táto doložka by mala pomôcť členským štátom, aby lepšie spolupracovali pri napríklad spoločných investíciách, pri zdieľaní nákladov a pri budovaní kapacít. Na záver by som sa chcel zamerať na články 42 a 44, ktoré sú skutočne veľmi dôležité. Tu ide o to, e, o situáciu, keď členské štáty majú vykonávať určitú misiu. Tieto články, ustanovenie týchto článkov umožňujú skupine ktoré boli poverení vykonávaním určitej misie. Sú to články, ktoré, musím povedať, znamenajú pre nás veľkú výzvu a to hovorím ako, ako zástupca hornej komory Polského parlamentu. Tieto články zdôrazňujú, že je dôležité mať e, dohodu, spoločné vnímanie toho, akým spôsobom sa majú implementovať ustanovenia Lisabonskej zmluvy v praxi. Osobne by som chcel povedať, že podľa môjho názoru musíme zabezpečiť to, aby sa neobjavila situácia, kde by články 42 a 44 Dôležité je, aby sme v súvislosti s týmito článkami mali najprv jasnú dohodu o tom, aby sme vedeli, čo to znamená, keď požiadame nejaké štáty, aby vykonali určitú misiu. Ja by som chcel povedať, že Polsko podporuje tie myšlenky, ktoré prezentoval pán Šastel. Polsko verí v otvorený prístup a preto je pre nás veľmi dôležité to, že že si musíme uvedomiť, že aká je dôležitá solidarita, keď nejaký štát je poverený činnosťou. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Dinos Pretos, e, e, výbor pre zahraničné záležitosti gréckého parlamentu. Ďakujem, Dovolte mi poďakovať Európskemu parlamentu za poskytnutie tejto príležitosti, aby sme mohli hovoriť spoločne o nesmierne dôležitej téme spoločnej bezpečnostnej a obranej politiky. E, Lisabonská zmluva vo svojom článku 1 dáva národným parlamentom a parlamentným zhromaždeniam možnosť zúčastňovať sa na spoločných prvkoch bezpečnostnej a obranej politike a je to práve aj prostredníctvom vysokej predstaviteľky a je to práve aj Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, ktorá bola ustanovená týmto článkom. Sú to samozrejme obrano-bezpečnostné výbory na úrovni národných parlamentov, E, ktoré sú tu dnes zastúpené. Medzivládny aspekt tohto celého je však nesmierne dôležitý. Národné parlamenty hrajú dôležitú úlohu vo vytváraní a nastavovaní týchto politík a ďalší dôležitý fakt je ten, že po kolapse pokusov zlúčiť niektoré právomoci parlamentov. Tento, toto prestane fungovať 20. júna 2011 podľa novej zmluvy národné zhromaždenia jednotlivých štátov budú musieť nájsť akúsi štruktúru, e, kde prostredníctvom ktoré predkladajú návrhy. A stretnutie predsedov parlamentu, ktoré sa uskutoční e, budúci rok, už nastolí určité návrhy. Boli tu nápady, ktoré presadzoval e, francúzsky parlament a talianský senát a tieto záležitosti, o týchto sa bude musieť rozhodnúť veľmi rýchlo. Je samozrejme správne, že spolupráca medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami je už veľmi úzko definovaná e, Lisabonskou zmluvou a táto spolupráca je nesmierne hodnotná. Lisabonská zmluva tvorí základ našej spolupráce s Európskym parlamentom. Ja verím, že potrebujeme pristupovať e, k týmto záležitostiam obrany a bezpečnosti konzistentným a koordinovaným spôsobom. Musíme vytvoriť nejakú medziparlamentnú štruktúru, nejaký medziparlamentný orgán, Eh, v ktorom by bol zastúpený aj Európsky parlament. Toto je veľmi dôležité kvôli našim záujmom. Eh, nehovorím o nejakej novej inštitúcii v Európskej únii, hovorím o špecifických eh, stretnutiach, kde národné parlamenty by sa stretávali s Európskym parlamentom, mal by to sekretariat, ktorý by povedzme nebol veľmi veľký, ale umožňovalo by nám to, a tento sekretariat by umožňoval tomu, týmto stretnutiam prebiehať v poriadku a korektne, a samozrejme boli by tam zastúpené zodpovedajúce výbory, ktoré sa zaoberajú obranou a bezpečnosťou. Musíme mať samozrejme k dispozícii spravodajcov a jednotlivé správy, ktoré by, ktorí by boli nápomocní pri tvarovaní štruktúry práve v tých oblastiach, do ktorých chceme zasahovať. Také boli reakcie na tieto myšlienky. Eur- európsky parlamentári o tom povedali zo pár slov a mali námietky, že to bude nesmierne drahé a že to bude náročné, ale nemyslím si, že to musí byť tak. E, verím tomu, že keby sme mali povedzme iba 5 alebo 6 ľudí na sekretariáte, ktorí by poskytovali podporu e, takémuto inštitútu, nebude to veľa a naozaj budú odvádzať tú prácu, ktorú potrebujeme a podľa môjho názoru, ak sa pozrieme na rozmery európskych inštitúcií, ktorí niekde, niekde zamestnávajú aj 5000 ľudí, takže 5 alebo 6 naviac pre sekretariat tak dôležitého orgánu nebude problém. A takisto som e, počul pána Broka včera e, počas diskusie o Lisabone, že Európsky parlament by mohol podporiť takúto myšlienku, že by poskytol e, pomoc ako sekretariát. A takisto by sa takisto by sa na, to celé, na to celú tú, ten, ten, túto myšlienku by sa pozeral naozaj benevolentným okom, alebo by sa snažil výsť v ústrety. Takisto sa musíme uistiť, že táto inštitúcia bude úplne nezávislá, ktorá bude pracovať efektívne. Ináč by sme robili tú istú vec, ktorú robíme tu a teraz, avšak bez nejakého dopadu, pretože by sme nemali spravodajcov, nemali by sme žiadne správy, iba by sme trošku pokecali a potom šťastní odišli domov. A to nie je účel to, takýchto stretnutia. Takže ďakujem veľmi pekne za moju možnosť prehovoriť toto ráno, avšak môj návrh je, že by sme sa mali rozprávať o spôsobe, akým, ako inštitucionalizovať Eh, vzťahy medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami na základe nejakého štrukturovaného inštitútu, inštitúcie, aby sme mohli pracovať efektívne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Bretos, za váš eh, príspevok, ktorý bol veľmi zaujímavé. Avšak chcel by som priťahnuť pozornosť kolegov, že táto prvá časť, ktorú uviedol pán Šastel, sa týka posilnenia politik bezpečnosti a obrany a čo sa týka legitimity parlamentnej kontroly, eh, v reakcii pán eh, kolega Danžans budeme sa sústrediť na iné dôležité eh, témy. Avšak samozrejme máte slobodu a máte možnosť hovoriť svoj názor, ale iba z organizačného pohľadu. E, bolo by dobre, keby ste svoje príspevky sústredili na momentálnu tému a k tomu programu, ktorý máme momentálne dnes na, na pláne. Teraz e, pán Kogel, kolega Andrew Duff e, v zastúpení skupiny ALDE. Uh, um... Vážený pán predseda, myslím si, že musíme urobiť tri e, dôležité úlohy. Prvá úloha je dobre vyhodnotiť silné i slabé stránky národných vojenských kapacít. Potrebujeme systematický e, prístup k vyhodnoteniu nákladov naprieč 27 krajinami. Pokiaľ ide o našu schopnosť efektívne a mocne konať, mal konať efektívne, aby sme si e, boli dobrými hráčmi na bezpečnostnej scéne. Kým dovršíme takýto, e, takéto dôkladnú revíziu, myslím si, že akékoľvek špekulovanie na kvalitatívnych krokoch zlepšenia integrácie Eh, ozbrojených zložiek a vytvorenia úzkej spolupráce medzi našimi civilnými a vojenskými zložkami bude len e, takouto špekuláciou. Naše plánovanie musíme založiť na oveľa väč- väčšom podčiarkovaní skutočnosti, než to robíme v tejto dobe. Druhý krok je Európska rada a Katie Ashtonová, ktorí by mali vytvoriť naozaj dobrý časový harmonogram smerom e, k stálej spolupráci a jednotlivé modality stálych integrovaných vojenských zloži, ozbrojených zložiek je veľmi zložitý a bude trvať naozaj nejakú dobu, kým sa nám podarí nájsť spôsob a tá cestu pred nami. Viacero štátov, vrátane Spojeného kráľovstva, sa domnievajú, že tu musí byť e, dôkladné rozhodnutie o tom, či si želáme byť v tej centrálnej skupine vojenských e, vojenských disponibilných štátov, alebo a tieto rozhodnutia sú pravdepodobné. A ďalší, tretí problém sa týka Turecka pretože bez dohody o našich strategických vzťahoch s Tureckom alebo bez premyšľania o zlepšenej forme spolupráce medzi EÚ a NATO budú uh, neužitočné. Takže kľúčovou prioritou pre Cathy Ashton by malo byť naozaj rozhodnutie sporu medzi Cyprom a Tureckom. Ďakujem. Ďakujem pánu poslancovi Dafovi. A teraz slovo kole, talianskému kolegovi pánovi Čerimu, predsedovi obranného výboru Dolnej snemovne. Ďakujem, pán predseda, pani kolegovia Nechcem byť veľmi analytický a nechcem opakovať to, čo tu už e, odznelo od kolegov o dôležitosti e, tejto spolupráce. E, čo však je dôležité pre Európskej únie je pokračovať v integrácii a zlaďovaní jednotlivých aktivít a politik z NATO. A je dôležité posilniť spoluprácu s Ruskom pretože je to v strategickom záujme e, zo strany e, únie, aby sa Rusko zúčastňovalo plne a zodpovedne na e, stabilizačných akciách, pretože je to naozaj veľký sused únie. A chcel by som naozaj apelovať a pripomenúť, že by sme mali pracovať na tomto čoraz solidárnejšie práve na intervencii v Afganistane, pretože lebo samozrejme Európska únia si plní svoju úlohu, ale potom sú tu aj osobité, uh, osobité úlohy. Napríklad Taliansko vynakladá 2 miliardy eur na misiu v Afganistane, okrem samozrejme na humanitárne náklady, ktoré máme. Uh, a je to naozaj zásah a intervencia, ktorá je v najvyššom bezpečnostnom záujme a je to v záujme všetkých členov. Takže mali by sme túto intervenciu robiť solidárnejšie a vyrovnanejšie medzi jednotlivými aktérmi. Takisto musíme pokračovať e, v integrácii, ako som už povedal, a venovať sa dvo, dvom smernicám, e, ktoré sa týkajú interného fungovania Európskej únie a predchádzať fragmentácie tak e, v oblasti produkcie ako aj výskumu, pretože napríklad e, Európska únia e, vynaklada na výskum vojenského charakteru oveľa menej ako napríklad Spojené štáty, máme oveľa menej programov. Čo sa týka obranných eh, síl a, a ozbrojených síl treba posilniť spoluprácu a integráciu, eh, či už sa to týka napríklad spoločných cvičení, výmenou, výmenu informácií a je nesmierne dôležité, že práve v tejto oblasti že spoločné úsilie Európskej únie sa realizuje oveľa konkrétnejšie a musíme naozaj náš personál informovať naozaj dôsledne čo sa týka Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, ktorá je nesmierne dôležitá, ako už tu odznelo. A e, záverom veríme, že Európsky parlament spolu s národnými parlamentom, parlamentom vytvorí e, bázu alebo platformu na spoluprácu kde by sa môžu zúčastňovať aj vysoká predstaviteľka a samozrejme na tejto platforme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pánu Čirielovi a teraz európskemu, slovo európskemu kolegovi, pánovi Kristianovi Hegerovi z PPL. Nech sa páči, máte slovo. Ähm. Ďakujem pekne. Chcel by som vás, e, kolegovia, veľmi krátko upozorniť na oblasť e, občiansko-vojenskej spolupráce. Parlament sa tu rozhodol prísť s iniciatívou. E, pán predseda výboru, podvýboru pre obranu, pán Donžon, to veľmi podporoval pri otázky civilno-vojenskej spolupráce nám ide o to, aby e, sme sa čo najrychlejšie e, aby sa nám podarilo prakticky prehlbiť tie európske úsilia. Hovorím to preto, pretože ide o oblasť, kde je dôležité v budúcnosti strategické plánovanie a celkom výrazne zdôrazňujeme, že tie štruktúry e, štruktúry práve u vysokej predstaviteľky a vaš, vo vašej oblasti musíme posilniť. Hovorím to preto, že práve predstavitelia národných parlamentov by mali vedieť, že to bola rada, ktorá v minulých e, rokoch v takom ročnom takte určité štruktúry definovala, štruktúry, ktoré už boli e, odsúhlasené politicky. A, a tak by sme mali byť v stave asi s 11 e, tisícmi členmi e, spojazniť počas viacerých rokov aspoň na troch miestach s 11 tisíc e, členmi personálu realizovať tieto e, civilno-vojenské operácie. Realita vyzerá tak, že momentálne sme schopní v civilnej oblasti realizovať akcie s troma tisícmi ľudí a aj tu sú veľké problémy s vytvorením personálnych štruktúr Parlament sa preto rozhodol e, argumentovať na nejakej metaúrovni, ale skôr vyjasniť to, čo už bolo dohodnuté a čo je v rozpore s tými operačnými, strategickými a štruktúrálnymi realitami. To treba naozaj jasne povedať, že totiž národné vlády postupujú oveľa ďalej, hoci reality sú celkom prehľadné. A preto si myslím, že je dôležité na jednej strane, aby sme v terajšej situácii e, pri realizácii tej e, SV, ESVČ e a pri jej štruktúrách, tak povediac poprvýkrát dali veciam tvár a po druhé, aby sme členským krajinám, a to je dôležité pre národné parlamenty, vysvetlili tie reality, ktoré zaostávajú za dohodnutým. Túto medzeru treba uzavrieť a hovorím to aj na tom pozadí, že si treba naozaj predstaviť, že by sa vyskytlo ešte raz Haiti. Haiti, také istej, katastrofa takej istej e, dimenzie po druhý krát. Tu sa dá veľmi dobre predstaviť, že tu sa dá nasadiť aj vojenské kapacity. My by sme fakt v Európe neboli v stave vyplniť si svoje povinnosti. A to je aj politický problém, problém vieryhodnosti e Európskeho spoločenstva aj európskych členských krajín. A preto naše zameranie by malo v súčasnosti prakticky smerovať k vzdelávaniu a školeniu týchto kapacít v Európe. Ide tiež o to vytvoriť konkrétne tieto štruktúry. A preto tu máme naozaj výraznú mieru záujmu, dialógu Eh, o dialog s národnými parlamentami, pretože sú to národné vlády, ktoré majú množstvo rozhodnutí, ktoré prijali, ale z politických, či finančných, či štrukturálnych eh, dôvodov je veľmi pre ne zložité tie prijaté rozhodnutia vôbec uviecť eh, do praxe. No a posledné slovo. Pokiaľ ide o vojenskú účasť, neorientujeme sa len na politické témy, ale na existujúce vojenské zložky a tu treba jasne povedať, že Lisabonský proces nám neposkytul otázku riešenia a riešenie otázky uh, battle groups. Máme tie uh, možnosti Nordic battle groups, ktoré formálne neexistujú, ale tie štáty, ktoré prispeli k formovaniu, ich transferovali do stavu, kde sa hovorí, zbierame skúsenosti, a tie vytvorené e, štruktúry by mali byť aj v budúcnosti k dispozícii, pričom všetky ostatné vojnové zložky sa rozpúšťajú a štruktúrálne nemajú žiaden efekt, takže musíme zvažovať, ako v budúcnosti e, budeme môcť prepojiť tú e, civilnú a vojenskú časť a zvažovať o to, e, uvažovať o tom, aby tie civilné zložky neboli vyňaté Musíme uvažovať o financovaní, či už to bude atenský mechanizmus, či iné, aby sa teda to využitie vojenských zložiek e, nerealizovalo na náklady tých e, krajín, ktoré náhodou práve tieto vojenské zložky vytvorili. Takže po, pri politických dôvodoch je jeden z hlavných dôvodov, prečo tieto battle groups nie, nikdy neboli nasadené, je práve tento dôvod finančný. Ďakujem ďakujem, ďakujem, pán Eiler. A teraz pán Zingeri, predseda výboru Litovského parlamentu, výboru zahraničných vecí. Aš manau, šioje bendroje dalyje, įvadiniai e, dalykai, iš šios dienos. Ďakujem pekne za slovo. Toto je vlastne prvá časť nášho dnešného zasadania. Toto stretnutie je pre nás veľmi dôležité a podľa mňa by sme sa mali vrátiť ku koreňom Európskej únie. To myslím tie myšlienky, ktoré prezentoval Schumann a od toho sa priamo dostávame k Lisabonu. Celé by to mohlo prebiehať, tak povedz na dvoch úrovniach. Keď sa vrátime do, histórie, do histórie, tak vidíme, ako postupne sa pripojilo do EU 10 postkomunistických štátov, a pre nás Európska únia znamená pre všetkým úniu demokratických štátov. Teraz máme 27 členských štátov a my všetci máme rovnaký postoj e, k demokracii a k hodnotám, ktoré znamená demokracia. Teraz sa snažíme nájsť určitú oblasť, kde hovoríme o budúcnosti obrannej politiky v Európe. Keď hovoríme o týchto všetkých veciach, musíme samozrejme vyjadriť našu solidaritu s inými štátmi sveta, ktorí zdieľajú naše názory, naše hodnoty. Keď hovorím o strategických partneroch, mali by sme myslieť na to, aby sme nezdvojnásobovali už úsilie, ktoré vykonáva NATO. Samozrejme dôležité je e, zapojenie USA pre strednú a východnú Európu, USA zohralo veľmi dôležitú úlohu počas súdenej vojny. Bolo to dôležité pre našu demokratickú budúcnosť. Bolo to dôležité preto, aby sme prekonali 50 rokov otroctva. Myslím si, že by sme nemali zdvojnásobovať tú činnosť. To je prvý bod. Po druhé, sú tu určité ďalšie veci, ktoré sa týkajú práve efektívnosti. Musíme si uvedomiť, akú úlohu splňame vlastne v Ukrajine a v Moldavsku. Pre nich zohrávame určitú politickú úlohu. My sme mali byť vlastne sprostredkovateľmi na hraniciach. Čo sa týka Zadnesterska, Tam sú určité vojenské zložky, ktoré ohrozujú integritu moldavského štátu. Myslím si, že je možné zlepšiť našu činnosť, môžeme byť efektívnejší a mali by sme zabezpečiť to, aby naša misia, ktorá sa zameriava na boj proti piráctvu bola v budúcnosti úspešnejšia, ako to bolo v minulosti. Samozrejme sú to aj určité technické aspekty, ktoré je nutné vyriešiť. Musíme si pripomenúť to, že vlastne vysoká predstaviteľka a jej pracovníci musia byť podporovaní jednotlivým ministerstvami zahraničných vecí. Musíme sa zamýšľať nad tým, ako môžeme pomôcť našim ľuďom ako môžeme poskytnúť pomoc. My sa nad tým tiež zamýšľame u nás v Litve. Musíme samozrejme myslieť aj na ten vojenský aspekt služieb pani Ashton a musíme zabezpečiť, aby naši ľudia pôsobili v tejto oblasti. A teraz pán, slovo pánovi Gomezovi, členovi Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, toto je skutočne dobrá príležitosť, že sa môžeme stretnúť s kolegami z národných parlamentov. Toto je pre nás veľmi dôležité. Je to skutočne zásadné preto, aby sme zvládali úlohy v oblasti bezpečnosti a obrany. A týka sa to vlastne aj zahraničnej politiky. Teraz prostrednícom Lisabonskej zmluvy máme nové možnosti. Teraz sme vlastne vytvorili, alebo vytvárame Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, tak to môžeme pôsobiť efektívnejšie a naša zahraničná a bezpečnostná politika bude lepšie fungovať. Ja som sa sama za to zasadzovala. Je to určitá myšlienka, ktorá pochádza od národných parlamentov. My chceme, aby sa podarilo dobre vyvážiť napríklad aj personálne obsadenie e, tejto služby, čo sa týka žien a mužov. Máme k dispozícii viacero nástrojov v oblasti zahraničnej politiky a je dôležité, aby sme pôsobili aj v oblasti bezpečnosti a obrany. Tam potrebujeme tak vojenské, ako aj civilné nástroje. Musíme tam mať civilné aj vojenské zdroje, ktoré musia byť vzájomne prepojené. Európska únia už vlastne viacero rokov dokazuje to, že takto to môže fungovať. Tu vôbec nejde o to, aby sa vykonávali zdvojnú prácu, ako to niekto z predrečníkov spomínal. Jednoducho musíme si uvedomiť, že NATO je úplne iný typ organizácie musíme si uvedomiť, že aj NATO sa teraz veľmi výrazným spôsobom mení. Ide tu o to, aby sme reagovali na určité dopity alebo žiadosti, ktoré môžu prípadne prísť aj z NATO. Prečo skoro všetci sme členmi NATO a prečo sme nemali spolupracovať? Jednoducho máme určitú zodpovednosť na globálnej úrovni musíme na túto vec reagovať a mali sme to vykonávať v rámci Európskej únie. A keď to robíme v rámci EÚ, prečo by sme pritom nespolupracovali aj s NATO? Takto existujú samozrejme možnosti prepojenia kapacít, takže podľa môjho názoru nejde o zdvojnú prácu. Je to určitá šanca v rámci európskeho rámca. Máme tu možnosť posilniť naše pôsobenie a vieme, že na svete kríz nie je menej, ale práve naopak, čoraz viac. A keďže sme členmi NATO, môžeme pôsobiť aj v rámci NATO. Okrem toho vieme, že existuje možnosť eh, konať aj v rámci európskeho rámca. Musíme si uvedomiť, že aj kríza je určitou šancou. Takýmto spôsobom Členské štáty musia prehodnotiť svoje výdavky v oblasti bezpečnosti a zahraničnej politiky. Preto my sa musíme snažiť prepojiť naše zdroje, musíme sa snažiť spájať naše prostriedky, aby sme vybudovali tie kapacity, ktoré sú pre nás nevyhnutné. Viacerí to už spomínali, čo sa týka priemyslu, eh, vojenského priemyslu, tak musíme tiež v tejto oblasti spolupracovať lebo toto je veľmi relevantné pre otázky financovania. To, čo máme doteraz, ešte nestačí. Musíme vytvoriť určité stimuly a podnety pre členské štáty, aby oni vykonali určitý príspevok, či je to vo forme vojenských zložiek alebo v inej forme. Preto si myslím, že úloha Európskej obrannej agentúry je veľmi dôležitá a táto úloha musí byť posilnená. Ja som toho názoru, že pani Ashton samozrejme je e, kľúčovou osobnosťou v tejto oblasti. Dobre, samozrejme chápem, že možno Briti majú trošku iný názor, ale to sú tie rámce, v rámci ktorých sa môžeme pohybovať. To znamená, že máme tu určitú možnosť a zároveň nevyhnutnosť vykonať racionalizáciu. Potom je dôležité, aby existovala komunikácia medzi Európskym parlamentom a Národným parlamentom. Je to určitá práca, ktorá musí byť štrukturovaná a musí to byť prepojené na prácu, ktorú vykonáva pani Ashton. Zatiaľ to ešte nefunguje dostatočne. Neboli sme napríklad ani všade úspešní, to sa týka misie v Saheli. Tam sa výsledky nedosiahli. A potom by som ešte chcela nadviazať na otázku, ktorú spomínal kolega Andrew Duff. Skutočne musíme objasniť konečne tieto veci. Ide tu o európsky problém, preto je dôležité, aby Európa bola jednotná a aby sa zasadzovala za bezpečnosť a to aj v globálnom kontexte. Samozrejme, človek musí začať u seba doma. Ak človek nie je schopný vyriešiť konflikt u seba, nemôže pôsobiť inde. Ďakujem pani Gomeš. A teraz by som dal slovo kolegovi, ktorý žiadal o príspevok. Ale chcel by som mať ešte jednu organizačnú pripomienku. Viem, že boli ste, ste boli informovaní o štrajku, e, ktorý by mal prebiehať od e, poobedia dnešného dňa a aby ste sa mohli e, vrátiť a odporúčam, aby ste sa vybrali na cestu, kým tento štrajk e, vypukne. E, je to zatiaľ iba vyhlásenie štrajku, avšak ten ešte neprebehol. A samozrejme v priebehu tohto do obedia vám dáme definitívnu informáciu. A teraz pani, pan, pani Frunzulika z rumunského parlamentu. Vážený pán predseda, kolegovia, je mi veľkou cťou pre nás, pre rumúnskú delegáciu, veľkou cťou môcť sa tu zúčastniť. E, je to dôležitá téma, dôležitá e, rozprava k spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike. Pre nás je dôležité e, byť spolu, to slovo spolu, to je ten pojem. Dámy a páni, všetci vieme, že Mnohí ešte zastávajú názor, že Európa je len e, hospodársky obor, a často aj politický obor, ale pokiaľ ide o bezpečnostnú a obranú politiku, tak tam sme skôr škriatkom. A k tomu mám otázku. E, smerovala by k vysokej predstaviteľke a preto vás poprosím, aby ste ju, teda pani Ashton, aj do, do, doručili. Veľmi radi by sme ju osobne stretli eh, na takomto type stretnutia v budúcnosti. Čo sa deje teda v situácii, keby sa na, mal, mal udiať e, útok zvonka? V rámci Lisabonskej zmluvy existuje teda doložka, doložka odkazujúca na článok 41 charty OSN, kde ide o právo na sebeobranu, kde je tu vzájomná pomoc v prípade vojenského útoku, e, des, teda e, členské, členské, v prípade členskej krajiny zasahujú ostatné členské krajiny? Podľa Bruselskej zmluvy článok 5 e, sa práve implementuje táto spomínaná časť e, dohovoru OSN. väčšina 21 teda väčšina členských e, krajín, teda 21 členských krajín EÚ, ako aj teda členské krajiny NATO, určite aj v budúcnosti sa budú opierať o, obran, ob, o v prípade obranných otázok o štruktúry NATO, ale moja otázka znie táto vzájomná e, doložka o pomoci. Ako sa bude vykladať a používať v ojedinelých prípadoch? Ak nastanú vojenské, vojenské útoky proti členským, šiestim členským krajinám EÚ, ktoré nie sú členskými štátmi NATO. To totiž bude mať dopady na bezpečnosť. Rád by som teda vedel, ako to bude hodnotiť štáb pani Eštnovej. Musí predsa existovať mechanizmus pre práve takéto útoky. Ďakujem pán Frunzulika. A teraz e, pán Jose Arnold, ktorý je členom zahraničného výboru portugalského parlamentu. Dobré poobedie vám všetkým, do obedie. A chcel by som sa poďakovať Európskemu parlamentu a výboru pre zahraničné veci, ako aj podvýboru pre obranu a bezpečnosť. A chcel by som privítať túto príležitosť, že tu môžeme takto spoločne prejednať túto nesmierne dôležitú a aktuálnu záležitosť. Dovolte, aby som povedal, že nestačí iba hovoriť o bezpečnosti a obranej politike. Potrebujeme ozbrojené zložky, ktoré sú mm, flexibilné a nasaditeľné a ktoré sú dobre vybavené. To znamená, že potrebujeme obranný a zbrojný priemysel, ktorý by mohol byť aj hráčom na medzinárodnej úrovni. Potrebujeme ho v období krízy, a všetky naše krajiny majú problémy a všetky majú určité priority, ktoré sa snažia zladiť. Avšak nesmia, nemali by sme zabúdať na dôležitosť obrany a obrany schopnosti. A nemali by sme zabúdať, že sme v kritickej situácii, kde vlastne všetky členské krajiny Európskej únie majú v súčasnosti alebo prechádzajú obdobím, kde poča, alebo počas ktorého investície práve do oblasti obrany klesajú pod určité percento HDP. Máme tu nové ekonomiky ako Čína alebo Brazília, India a takisto aj krajiny Blízkeho východu, kde naozaj investície do obrany sú astronomické, dýchberúce. Vytvára sa nová realita, nová rovnováha síl na globálnej úrovni. A preto potrebujeme mať k dispozícii obzbrojené zložky, ktoré by mohli naozaj počiarkovať a posilňovať a stať v pozadí bezpečnostnej politiky Európskej únie, ak toto neurobíme, potom sa veľmi jednoducho môže stať, že budeme mať dobrú koordináciu e, našich politík, avšak budeme neustále marginálni a irrelevantní, pokiaľ nebudeme mať k dispozícii dobre vyzbrojené jednotky, ktoré by implementovali v teréne našu politiku. A samozrejme, a samozrejme to musí byť prostriedky, ktoré by im umožňovali pôsobiť flexibilne a koordinovane. Pokiaľ chceme hrať zmysluplnú úlohu, v tomto ohľade musíme poskytnúť koordináciu pre európsky zbrojný priemysel. Pretože by sme naozaj mohli stratiť e, globálnu vocovskú pozíciu, ktorú v súčasnosti zastávame Takže hovoríme o bezpečnostných cieľach, ktoré musia byť dobre vybavené, dobre vyzbrojené, koordinovaný zbrojný priemysel, ktorý zavádza nové technológie na celosvetovej úrovni. Po, potrebujeme dobrú koordináciu, ináč samozrejme sa vytratíme a zašedneme do pozadia a budeme irrelevantní. Pretože takéto jednotky sú podčiarknutím spoločnej obrannej politiky. A ak chceme hrať takú úlohu, o akej tu hovoríme, potrebujeme konsolidovať a optimalizovať spoločnú obrannú a bezpečnostnú politiku. Európska služba pre vonkajšiu činnosť to hrá dôležitú úlohu a je nesmierne dôležité, že európsky zbrojný priemysel a obranný priemysel sa bude predmetom parlamentného preskúmania a aby sme mali národné mechanizmy, ktoré by toto dozorovali na národných úrovniach. A potrebujeme mať k dispozícii ozbrojené síly, ktoré sú schopné pôsobiť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dávam slovo pánovi Tanokovi, členovi Európskeho parlamentu, eh, členovi eh, výboru pre zahraničné veci. Ďakujem, pán predseda. Moja, moja pôvodná strana, čo boli britskí konzervatívci, eh, my, my sme tam boli nesmierne skeptickí pred Lisabonskou zmluvou. Práve kvôli tomu riziku, ktorý tu už spomínalo niekoľko kolegov o odklone od politiky e, Spojených štátov, ktorí hrajú e, rolu celosvetového lídra a, a ktorému sme robili partnera e, pri bezpečnostnej politike tak nesmierne dlho. A naozaj e, e prostriedky, finančné prostriedky pre obranu a bezpečnosť už e, e, sú sa neustále znižujú a neustále musia zaberať väčšie a väčšie počet e, úloh. A samozrejme v samotnom e, spojenom e, krá- kráľovstve práve náklady na strategickú obranu a ozbrojené sily zažili významné redukcie. A to sa deje samozrejme aj v Európe a na medzinárodnej úrovni. Avšak tieto náklady sú nesmierne dôležité a nevyhnutné pre naše úlohy v Afganistane. A ďalšie znižovanie by malo naozaj devastačné e, účinky práve pre misiu a v Afganistane. Takže musíme zdvojnásobiť naše snahy v spoločnej zahraničnej a obranej politike e, v NATO a e, takisto aj podpredseda delegácie a predseda zhromaždenia Európskeho parlamentu vyjadril uspokojenie a to so sa vyskytlo dokonca aj medzi predstaviteľmi NATO, vyskytuje sa tu naozaj pevný záväzok a pevné smerovanie práve k lepšej spolupráci medzi e, Európskej únie a NATO. Vyjadril sa tak aj e, generál Rasmus. A Pochopiteľne členovia Európskeho a poslanci Európskeho parlamentu eh, naozaj aktívne diskutujú s členami parlamentov zhromaždenia pri NATO. Takže aj moja strana, konzervatívna strana a takisto aj skupina, za ktorú tu dnes hovorím, a vzdielame ten názor, ktorý sa týka e, určitého odporu e, k spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike. Týka sa to napríklad e, misií, misie Atalanta, ktorá sa uskutočňuje pri pobreží Somálska, ktorá viac menej zlyháva. Na, druh- na jednej strane samozrejme tomu velí kráľovské námorníctvo, avšak podvýbor Eh, podvýbor dostatočne nekoordinuje eh, svoje aktivity, eh, pretože niektoré krajiny by aj mali záujem o túto koordináciu pri pobreží Afriky. Avšak je to problematické, je to aj politický problém. Podobne aj iné misie spoločnej zahraničnej a obranej politiky samozrejme zahrňa aj niektoré neutrálne štáty. A takisto som si všimol, že aj e, v Európskom parlamente, ktorému dominujú socialisti a ktorý sa čoraz častejšie zaoberá spoločnou obranou a bezpečnostnou politiky. Takže súhlasím s mojimi e, kolegom Dafom, že jedna z kľúčových priorít v súčasnosti e, počas nasledujúcich mesiacov, čiže od teraz do decembra, je, aby EÚ dala čo najväčšiu čo najväčšiu podporu e, mediovaným rozhovorom na e, Cypre, pretože Turecko neustále blokuje e, vyššiu koordináciu zo ktorá by bola ináč v súlade so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou. Áno, samozrejme, dobre by bolo, keby sme v konečnom dôsledku dospeli eh, k jednej krajine na Cypre pod jednou vlajkou, ktoré by eh, predstavovala dve eh, komunity. Takže toto je naozaj boj o tvár budúceho Cypru a budeme o tom bližšie hovoriť aj po obede, ale aby som zhrnul to, čo som povedal na začiatku, ja ako, môžem povedať za Londýn, že Londýn naozaj podporuje spoločnú e, bezpečnostnú a obranú e, politiku. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pánovi Tanokovi, e, ktoré završuje a završí túto debatu pán Neofitu, ktorý hovorí v poverení z cyperského parlamentu. Ďakujem pekne. keď hovoríme o najlepšej metóde spolupráce, keď sa zaoberáme tým, ako by sme mohli spolupracovať s Európskym parlamentom, s jednotlivými výbormi, s pani Ashton, ako by sme to mohli prepojiť s národnými parlamentami, tak je dôležité, aby sa nám podarilo mať jasnú spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku. Ak to nebudeme mať vyjasné, nebude to fungovať. To znamená, že musím sa snažiť, aby všetky naše členské štáty hovorili jedným hlasom. Samozrejme, táto úloha je veľmi zložitá, ale toto musíme mať, ak chceme mať e, kredibilnú e, európsku spoločnú bezpečnostnú obrannú politiku. Ja súhlasím s tým, čo hovorili viacerí predrečníci, teda zástupcovia Európskeho parlamentu a kanárnych parlamentov. Musíme riešiť aj otázku Cypru. Všetci musíme prispieť k riešeniu. Cyprus je vlastne posledný štát, ktorý by chcel nejako komplikovať vzťahy alebo ich horozovať. Musíme vyriešiť problém Cypru. Sú to dlho pretrvávajúce problémy a k Dôležité by tom prispela tak Európa, ako aj napríklad Turecko. Ďakujem. Predtým, než dám slovo ďalej, e, budem ešte pár slov o e, štrajku, e, ktorý hrozí. Bol som informovaný, že pokračujú rokovania medzi komunálnymi orgánmi avšak e, vyhlásenie bude poskytnuté o 12. Čiže budete z tohto vyhlásenia bude, bude zrejme, budú zrejme údaje o tom, ako sa máte vrátiť. A, respektíve môže alebo nemusí byť ohlásený štrajk. Takže pán štátny tajomník, e, slovo máte vy. Čkt a môžete hovoriť o tých najdôležitejších témach zahraničnej politiky, ktoré sa tu spomínali. Ďakujem. Na úvod by som chcel povedať, že táto diskusia bola veľmi zaujímavá. Určite bude v nej pokračovať pani eh, Ashton pri príležitosti vystúpenia jej vystúpenia, teda 27. Dobre a tiež pri e, zasadnutí e, predsedov výborov pre zahraničné záležitosti, teda tiež 18. oktobra oba stretnutia v oktobri. Dobre viete, že Európska únia a členské krajiny majú pomôcť štátom alebo štátu, ktorý bol napadnutý teroristicky alebo je tam prírodná katastrofa a táto pomoc môže byť aj vojenská. Viete, že táto klauzula nepatrí do SBOP. Je pravda, že je to veľmi zložité ustanovenie, pretože do toho vstupuje množstvo aspektov. Civilná obrana, vnútro, boj proti terorizmu. A uplatnenie tohoto ustanovenia si vyžaduje návrh, ktorý predloží spoločne komisia a čo sa týka vojenských prostriedkov, je na, pane, na pani Ashton, aby predložila vhodné návrhy. Chcel by som pripomenúť, že už máme mechanizmus v prípade vnútornej krízy, stredisko pre monitorovanie informácie. To je stredisko, ktoré, kde sa členské krajiny môžu obrátiť v prípade potreby o pomoc. Hovorili ste aj o posilnení demokratickej kontroly v súvislosti s SBOP. Ja som o tom hovoril vo svojom vystúpení, ale chcel by som vám pripomenúť, že vyhlásenie o politickej zodpovednosti, ktoré e, prijala vysoká predstaviteľka, hovorí o určitých záväzkoch, hlavne kvôli, e, vo vzťahu k Európskemu parlamentu. Vedúci, vedúci misií, veliteľi a vysokí úradníci štruktúrach riadenia kríze musia vystupovať pravidelne pred parlamentom, poskytovať informácie o misiách a tiež informovať o vývoji SBOP. Treba nezabúdať na to, že obrana je citlivá otázka pre členské krajiny a tiež aj pre národné parlamenty sú tu už ustanovenia Lisabonskej zmluvy, ratifikovalo ju 27 štátov a je tu potom vyhlásenie číslo 14, ktoré uvádza, že žiadna nová kompetencia špecificky sa neposkytuje v SBOP národným parlamentom. Pokiaľ ide o interparlamentnú prácu, je na vás, na národných a Európskom parlamente, aby ste sa rozhodli, akou formu chcete, akú formu chcete dať tejto spolupráci Pokiaľ ide o úlohy, ktoré zadávame malým skupinám členských krajín, tak doteraz neprebehla žiadna dôkladná diskusia k tejto otázke. Rovnako tak je to u stálej posilnenej spolupráce. Hovorilo sa o väčšej pružnosti. Na rozdiel však od štrukturovanej stálej spolupráce, tieto otázky nevyžadujú moje formálne rozhodnutie. Táto spolupráca môže prebiehať len na základe jasnej interpretácie podmienok uplatňovania tohto ustanovenia. V prípade riadenia krízy, akým spôsobom je možno zaistiť to, aby vojenské aspekty neprevažovali. Z inštitucionálneho hľadiska spoločná bezpečnostná obrana politika spadá pod civilné veliteľstvo, tak civilné ako aj vojenské spadajú pod vysokú predstaviteľku a bezpečnostné aspekty sú súčasťou stratégie, ktorá bola prijatá. dôležitá je tu konzistentnosť vo všetkých vonkajších akcií EÚ, zohľadnení špecifik všetkých akcií. Riadenie týchto civilných krízy patrí do rozšíreného celku kompetencií s dôrazom na špecifika je tu už e, výrazný pokrok z hľadiska synergií, keď ide teda o plánovanie civilných a vojenských aspektov. Treba zlepšovať štruktúru veliteľstva z hľadiska operatívnych aktivít. Vyžaduje si to skutočnú vojenskú civilnú synergiu, vyváženie vojenských a civilných expertíz, ktoré by mali k tejto rovnováhe viesť. Ako ste boli uviedli, je tu dôležité, aby tu boli všetky tieto expertízy, nielen diplomatická expertíza, ďalej je dôležité zabezpečiť vyvaženosť medzi mužmi a ženami. Viete, že tu sa Katrin Ashton veľmi angažovala, tiež v súvislosti s e, rezolúciou OSN 1325. Ďalej potom stála štrukturovaná spolupráca. To bola ďalšia otázka. Nejde o to, aby sme sústredili všetky názory, možnosti e, v rámci súvislosti s Lisabonskou zmluvou, ale posledný seminár k tejto téme zorganizovalo Belgicko. Došlo tu k určitému pokroku a mali by sme pokračovať v tejto práci a zabezpečovať určitú príbo, e, príbuznosť stanovisk z hľadiska účasti a definície kritérií, ktoré sa musia naplniť v tejto súvislosti. Niektoré body už boli predmetom konsenzu a stála štrukturovaná spolupráca by mala byť inkluzívna, teda otvorená všetkým členským krajinám. Je tu tiež aj otázka, akým spôsobom táto štrukturovaná stála spolupráca bude môcť vygenerovať konkrétne formy aktivít a operácií vrátane konkrétnych kapacít. To je zatiaľ predmetom rokovaní, musíme to, všetky členské krajiny to musia odsúhlasiť. Európska agentúra pre obranu pravidelne vyhodnocuje príspevky členských krajín, ktoré, ktoré sa podielajú na budovaní kapacít a agentúra v rámci svojich kompetencií bude spolupracovať s členskými krajinami, aby umožnila zabezpečenie potrebných kapacít. A ešte na záver zo pár slov e, k, za, e, ku doložke o vzájomnej pomoci. Tu je určitý prísľub, ktorý si dali členské krajiny v prípade e, zbrojeného útoku. Je to určitý prínos pre štruktúru spolupráce v EÚ. Je to ustanovenie, ktoré má politický a právny charakter a jeho možné použiť v prípade potreby. Každopádne však doložka vzájomnej pomoci si vyžaduje výraznejšie e, prepracovanie e, podmienok. Na to je teda o orgánom, ktorý by mal e, zabezpečovať kolektívnu obranu, ďalej explicitný odkaz na štáty, ktoré sú tradične neutrálne. Táto doložka odkazuje na väčšiu zodpovednosť členských krajín, než len na e, samotnú radu ministrov. A teraz k štruktúram veliteľstva. To je veľmi zložitá otázka, dôležitá otázka. Ide o akcie schopnosť EÚ, o jej schopnosť zabezpečiť obranu zabezpečiť expertízy zo strany dôležitých orgánov. Európska únia už vypracovala súhrn mechanizmov, ktorý má zabezpečiť financovanie, plánovanie a realizovanie operácií z hľadiska civilných misií. Je to orgán, ktorý sa zaoberá plánovaním a realizovaním civilných aktivít a z hľadiska vojenských aktivít je tu hlavný štáb, ktorý môže zabezpečovať operácie v prípade prijatia rozhodnutí. Je tu teda otázka, či súčasné mechanizmy naplnia naše mechanizmy. Tieto mechanizmy sa opierajú o vonkajšie kapacity, ktoré sú v prípade, od prípadu k prípadu aktivované. To je tiež záležitosť nákladov a my sme sa rozhodli, že s uspokojivým spôsobom e, zrealizujeme analýzu niektorých operácií a Uvidí sa, či tento prístup zodpoveda potrebám SBOP, kde je potrebné zdôrazniť rozdiely z hľadiska potrieb, kde je potrebné keď niekedy prekrývať civilné a vojenské aktivity a kde je potrebné zabezpečovať systematické vzdelávanie, vyhodnotenie operácií tak, aby bolo možné veľmi naliehavo reagovať aby sa dalo zaistiť okamžité vojenské násadenie aj v prípade prírodných katastrof. Musíme to riešiť pragmaticky, musíme vychádzať z jasnej definície funkcií a nie štruktúr a musíme tiež vyhodnotiť, či stačí používať existujúce mechanizmy alebo či treba uvažovať o rozšírení týchto mechanizmov. V oblasti E, zbrojného priemyslu a otázok súvisejúcich s obranou. Európska agentúra pre obranu bude podporovať transparentnosť a väčšie otváranie sa európskych trhov vďaka e, kodexu správania sa o verejných e, obstarávaniach a pokiaľ ide tiež o kompenzácie, pokiaľ ide o tieto verejné zákazky, a kódex správania k tejto téme. Už od jeho spustenia mnoho zákazok v hodnote niekoľko desiatok miliárd bolo zverejnených. Ide o viac než 4 miliardy eur a nadnárodné e, zákazky boli realizované v roku 2005 a navýšili sa od roku 2006 o 5 Agentúra aj naďalej úzko spolupracuje s komisiou, aby sa zabezpečila transparentnosť a jednoznačnosť týchto trhov v súvislosti so smernicou o zadávaní verejných zákazok v oblasti obrany. To je smernica, ktorú členské krajiny budú implementovať do e, leta, alebo teda implementovali e, do leta 2001 pokiaľ ide o priemysel zbrojársky, tak technologická základňa je zásadným prvkom v Európe, teda prvkom, ktorý podporuje vojenské kapacity Európskej únie, hlavne pokiaľ ide o technológie, kde EÚ nechce závisieť od, vnejš- od vonkajších dodávok. Technologická základňa EÚ bude tiež predmetom e, rozpočtových poklesov a bude treba odstrániť dvojité využívanie niektorých e, miest v súvislosti s týmto trhom. Niektoré pracovné miesta nebudú udržateľné v súvislosti s týmto odvetvím. Európska agentúra bude podporovať aktívne prechod na európsku technologickú základňu bude podporovať budúci letecký systém. To je jeden z prvých pilotných projektov. Práca Európskej agentúry, e, pokiaľ ide o hospodárskú súťaž, bude sa podporovať vyvážený prístup na trh a bude sa tu riešiť tiež množstvo otázok, ktoré súvisia s podmienkami trhu, kompenzácia, prístup na svetový trh, kontrola zo strany zahraničných investorov na úrovni štátu a ďalej režim vlastníctva. Niektorí ste tu hovorili o vzťahoch medzi EÚ a NATO a máte úplnú pravdu, keď vyzdvihujete tieto vzťahy, ktoré sú zásadné a ktoré budú čoraz dôležitejšie, aby sme tu mali koherentnosť v rozvíjaní kapacít a tiež z rozpočtového hľadiska. Tiež je to dôležité preto, aby sme mali lepšiu interoperabilitu medzi oboma organizáciami. Chcem pripomenúť, že misia, ktorá bola e, daná pani Ashton, aby zvážila ďalšie spoluvytváranie vzťahov EÚ a NATO, NATO je v tomto kontexte tiež významná je treba vyvinúť skutočne politický vzťah medzi oboma organizáciami. Niektorí z vás, napríklad pán Duff alebo pán Tenok, hovorili o otázke turecko-cyperských vzťahov, ktorá je naozaj zatiaľ prekážkou ďalšieho rozvoja. Chcem, aby sa to vyjasnilo, dbá na to aj pani Ashton, ale naše vyjasnenie by malo viesť k tomu, aby obe strany boli flexibilnejšie, aby tu bola konštruktívna dynamika vo vzťahoch. Pokiaľ ide o vzdelávanie výcvik, niektorí z vás o tom hovorili, to je jeden z kľúčových prvkov pre fungovanie služby pre vonkajšiu činnosť, jej fungovanie. Konkrétne to zohráva význam pre eh, SBOP, Kolegium pre obranu tu podľa nás zohráva úplne kľúčovú úlohu, hlavne aby sme vytvorili spoločnú kultúru. Hovorili ste o, tie, tiež o vzťahoch medzi EÚ e a Ruskom. Sú tu vzťahy, e, reflexie, úvahy o týchto vzťahoch, ide to o strategické otázky a tiež o riadenie krízy To znamená, že sú tu určité oblasti ako Čad a všeobecne Afrika, kde, by, kde sa teda osvedčila spolupráca medzi EÚ a Ruskom. Potom konec koncov aj na úrovni OBSE sú určité možnosti, sú také vhodné fóra na vedenie dialógu a tam by sme sa mali snažiť e, spolupracovať medzi EÚ a Ruskom. Čo sa týka Afganistanu, aj táto problematika sa spomínala členské štáty a navýšili prostriedky, čo bolo veľmi zložité, samozrejme, ale tieto prostriedky sú veľmi nevyhnutné preto, aby sme mohli byť úspešní. NATO zahájilo aktivity napríklad v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, toto je nutné ďalej posilniť a pre nás je toto skutočne veľká priorita. Predovšetkým sa musíme zamerať na afgánske bezpečnostné sily, ktoré musia byť lepšie pripravené. Pripravené na to, aby raz v budúcnosti mohli oni prevziať tieto úlohy. Toto bola snaha popísať viaceré oblasti. Ďakujem, pán štátny tajomník. Poprosím o potlesk za jeho presvedčujú prácu a za naozaj vyčerpávajúce odpovede a reakcie e, k tejto nesmierne dôležitej téme posilnenia obranobezpečnostnej politiky po Lisabonskej zmluvy. A mali sme samozrejme dnes prvné stretnutie, avšak naše spolupráca sa bude odvíjať tak v budúcich mesiacoch, ako aj v budúcich rokoch. E, druhá časť našeho programu budeme hovoriť o legitímnosti e, obrannej a bezpečnostnej politiky a, a bude jej predsedať e, pán Danžan, ktorému týmto pre, prenechávam predsedníctvo. Je to predseda podvýboru pre obranu a bezpečnosť. Bien, chers collègues. Kolegyne, kolegovia, ak dovolíte, dostaneme sa teraz k druhej časti nášho dopoludnia. Tu sa budeme zaoberať o legitimite parlamentnej kontroly spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. To je vlastne to, čo je centrom našej parlamentnej činnosti tu v Bruseli, v Štrasburgu, ale aj samozrejme v našich hlavných mestách Človek si častokrát kladie otázku, akým spôsobom sa tu stretávajú také dva prvky. Na jednej stran, strane už nemáme ani to parlamentné zhromaždenie Západ Európskej únie, potom je tu Lisabonská zmluva, ktorá vstúpila do platnosti a ktorá zavezuje Európsky parlament a národné parlamenty aby spoločne sa zaoberali organizáciou a podporou medziparlamentnej spolupráce. Toto sa má uskutočovať efektívne a, čas, a v častých časových intervaloch. To samozrejme nie je všetko. Okrem toho existuje aj politická a občianská komponenta, ktorá je veľmi dôležitá. Máme tu teda spoločnú bezpečnostnú a, a obrannú politiku. To je nie iba niečo, čo je uvedené v zmluve. Nie je to realita. A táto realita sa musí preukazovať. Každý deň máme v súčasnosti 14 misií, máme veľmi veľa ľudí, ktorí pôsobia v jednotlivých krízových oblastiach. A v Bruseli a ostatných hlavných mestách sa tým zaoberajú skutočne stovky ľudí. Zaoberajú sa tak vojenskou, ako aj to civilnou stránkou. To znamená, že toto je veľmi dôležitá oblasť, musia tým zaoberať aj parlamenty. Toto je veľmi dôležité pre našich aktérov, ktorí pôsobia v oblasti kríz. Toto je veľmi dôležité aj pre našu verejnosť. Občania sú častokrát nedostatočne informovaní o zmysle misií, ktoré sa vykonajú v ich mene. Keď sa potom dozvedia, o čo ide, tak podporujú tieto misie. To znamená, že Európsky parlament, ako aj národné parlamenty musia zohrávať určitú úlohu sprostredkovateľa medzi občanmi a tým, čo sa deje na európskej úrovni. Máme tu vlastne prvú e, diskusiu na túto tému, čo je veľmi dôležité a podľa môjho názoru sa musíme zamerať na viacero dôležitých vecí. Chcel by som to predniesť mene Európskeho parlamentu, ale kolega Elmar Brok bude povolanejší samozrejme sa tým zaoberať. Ide o to, že všetci vieme, že oblasť obrany je veľmi citlivou záležitosťou. Sú s tým prepojené otázky suverenity. A keďže to tak je, chcel by som zdôrazniť, že SBOP vykonáva 14 operácií, z nich 11 civilných operácií od roku 1999 sme zahájili 23 misií, vlastne odkedy vôbec máme SBOP. Celkovo z nich bolo odtedy 15 e, eh, vojenských a no, potom jedna bola zmiešaná. Takže vidíme, že civilné operácie tvoria veľký podiel operácií, dostávajú financovanie z rozpočtu EÚ, preto Európsky parlament je do toho celého procesu zapojený. Lisabonská zmluva v článku 36 hovorí, že sú dôležité pravidelné konzultácie medzi vysokou predstaviteľkou a Európskym parlamentom v oblasti SBOP. Predseda Albertini to konec koncov tiež spomínal, potom ešte dnes vystúpi pán Lamasúr. A ja musím povedať, že viacejkrát do roka. Máme skutočne veľmi detailné zasadanie s radou, kde ide o operácie, ktoré práve prebiehajú. To znamená, že v Európskom parlamente sme vy, vy, vybudovali určitý mechanizmus. Máme tu podvýbor pre obranu bezpečnosť, ktorému predsedám a tento mechanizmus podľa mňa funguje veľmi dobre. To je bolo na úvod. Pán Andrej Flao, ktorý predseda poradného výboru, ten nie je prítomný, ale jeho kolega z tej istej inštitúcie medzi nás prišiel a on dostane slovo. A najprv vystúpi náš kolega Elmar Bro, ktorý je spravodajca pre vzťahy medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami. Elmar, máte slovo, nech sa páči. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ďakujem pekne za túto možnosť. Lisabonská zmluva a rokovania medzi parlamentom, radu a komisiou a vysokou predstaviteľkou máme vlastne novú situáciu, ktorá sa týka legitimity politických rozhodnutí v oblasti zahraničnej politiky EÚ. Toto vyplýva zo zmluvy tým, že sa vytvorila vysoká predstaviteľka, ktorá je podpredsednička komisie tak veľké časti činnosti Európskej únie ako rozširovanie, susedská politika, zahraničná pomoc, rozvojová politika a zároveň aj zahraničný obchod sú vlastne úlohy, úlohami spoločenstva. To si musíme uvedomiť. SSBP, SBOP, to je vec, ktorá sa má riešiť aj medziparlamentárne. Vysoká predstaviteľka koná na obidvoch stranách, to znamená, že je členka Rady ministrov zahraničných vecí a podpredsednička komisie. Európska služba pre vonkajšiu činnosť je služba, ktorá pracuje na obidvoch, na, na obidvoch, na obidvoch aspektoch, ale ne, nepríjima rozhodnutia. Rozhodnutia naďalej ostavujú kompetencii komisie alebo rady. To znamená, že táto služba má úlohu podporovať vysokú predstaviteľku informovať, splňať požiadavky Rady a komisie a majú zabezpečiť synergické efekty a majú vytvoriť niečo, čo sa označuje ako One Voice, one voice Policy. Podpredsednička komisie a počujem, že niekomu zvoní telefón, asi tam má budík, ale ja už som sa prebudil. Ale dobre, pokračujem ďalej. Vysoká predstaviteľka a podpredsednička komisie sa zúčastňuje e, vypočutiu v parlamentu a vlastne v parlamente a ona vlastne sa zodpovedá voči Európskemu parlamentu. Tak to bolo vytvorené. Európsky parlament má právomoc spolu s komisiou ju jednoducho uvoľniť. Takže ona je do určitej miery naviazaná na Európsky parlament. Potom ďalšia vec, čo sa týka politickej kontroly, nie je to len článku 21, ale v budúcnosti celá služba bude podliehať politickej kontrole parlamentu a vysoká predstaviteľka má povinnosť skladať účty parlamentu zo zmluvy a z ďalších dokumentov toto vyplýva. A ak sa nemôže zúčastniť informovania pléna alebo príslušného výboru, tak um, majú zastúpiť komisári, a to napríklad aj pri zmiešaných úlohách. Napríklad, keď hovoríme o Afganistane, je to otázka ktorá z normálnej súvisí s úlami spoločenstva. Potom je tu aj civilná misia, aj vojenská časť. A aj komisári sú v tejto oblasti povinni informovať Európsky parlament. Pre, čistý, pri otázke, ktoré sa týkajú čisto iba SZBP, tak tam trio predsedníctiev má informovať parlament tu sme zabezpečili, aby to boli ľudia, ktorí nesú politickú zodpovednosť. To znamená, že v budúcnosti v Európskom parlamente nebudú hovoriť iba vysoká predstaviteľka a rada, ale iba vysoká predstaviteľka podpredsednička komisie a niekto z jej zástupcov. A musí byť nám neustále k dispozícii. nemajú poskytnúť iba všeobecné informácie, ale pred dôležitými strategickými rozhodnutiami, napríklad o misiách, je nevyhnutné, aby bol konzultovaný zahraničný výbor Európskeho parlamentu. Potom máme tu podvýbor pre ľudské práva a podvýbor pre, pre obranu a bezpečnosť. Tam je určitá špecializácia, vlastne tak sa doplňuje výbor pre zahraničnú, zahraničnú politiku. Predseda podvýboru pre bezpečnosť má právo na náhľad do príslušných dokumentov a má byť informovaný pani Ashton. To znamená, že aj v rámci klasifikovaných dokumentov je to vyriešené podobne ako v národných parlamentoch. Takže je tu tá politická kontrola a okrem toho aj Veľvyslanci Európskej únie majú informovať Európsky parlament, môžu byť kedykoľvek pozvaní, musia sa zúčastniť napríklad vypočutia, výmen názorov predtým, ako budú vykoná- začnú vykonávať svoju funkciu. My sme to už vlastne v dvoch prípadoch takto spravili. To znamená, že aj tu je určitá možnosť kontroly a nebudeme rozlišovať, o aké úlohy pôjde. Ďalej, musím povedať, čo sa týka rozpočtu a čo sa týka spolurozhodovania Európskeho parlamentu, tak aj oblasť SZBP spadá do, do spolurozhodovania Európskeho parlamentu. S tým je prepojená aj kontrola rozpočtu. Toto je tak stanovené. To znamená, že tak administratívny rozpočet, ako aj kontrol zo strany parlamentu, to sa týka vo vzťahu ku komisie, komisii. A tu ide o to, že samozrejme SZBP, čo sa týka vykonávania, spadá pod komisiu, takže potom to kontroluje logický parlament. Tam, kde Európa má kompetencie, tak e, tam, kde sa vytvorili komisie, vidíme, že už neexistuje vákum a ten, tu, a demokraticky sme preklenuli tie oblasti, ktoré neboli v minulosti pokryté. Takže Európska služba pre vonkajšiu činnosť podlieha kontrole parlamentu, sú tam určité rozhodnutia, ktoré sú presunuté a ktoré sú v rukách dokonca národných parlamentov. Národné parlamenty majú možnosť kontroly vo všetkých oblastiach a to sa týka vo vzťahu k ich národným vládam, ktoré sú zastúpené v Rade. Jednoducho táto možnosť tu je a je nutné ju využívať. Čo sa týka našej tej krajiny, keď ja pochádzam, tak nasadenie vojakov podlieha súhlasu parlamentu. A jednoducho je to tak, Neexistuje oblasť, ktorá by nebola kontrolovaná parlamentom. Európsky parlament túto možnosť nemá, túto možnosť majú iba národné parlamenty v zmysle ich ústavy, preto nemôže automaticky vzniknúť Európska armáda, lebo podľa môjho názoru by muselo byť s tým prepojené to, aby tá možnosť nasadenia podliehala kontrole Európskeho parlamentu. To znamená, že väčšina v Bruseli by rozhodovala o tom, či by vojaci nejakého štátu boli nasadení Eh, niekde alebo nie. Zatiaľ to podlieha eh, kontrole národných parlamentov. Možno, že v budúcnosti tak bude, ale zatiaľ to ešte tak nie je. Potom ďalšia otázka financovanie národných armád. Zatiaľ kontrolu vykonávajú národné parlamenty. Preto tu máme jasné ohraničenie. Všetko, čo sa deje na európskej úrovni, je v kompetencii Európskeho parlamentu potom je tu množstvo oblastí, ktoré podliehajú v rámci kontroly, a to je rozpočtové národným parlamentom. To znamená, že nie je tu žiaden, žiadne vákum, ktoré by muselo vyplniť nejaké iné grémium. Preto nepotrebujeme žiadne nové zhromaždenie. Európsky parlament by ani nebol ochotný na správneho hľadiska ani pripravený prevziať nejaké úlohy, ktoré nie sú zakotvené v žiadnej zmluve. A predpokladám, že ani národné parlamenty neboli ochotné tak postupovať. Takže to, čo musíme vykonať v tejto otázke, je mať viac informácií, lepšie informácie a lepšiu koordináciu. To nemôžeme hovoriť prostredníctvom zhromaždenia, ktoré by sa uskutočnilo raz za rok, kde by sa prednášali pekné príhovory kde bol nejaký sekretária, ktorý bol čižedostivý, aby sa vypracovali ešte špecifické zmluvy, ktoré by aj tak nikto nečítal. Máme problém už s našimi vlastnými správami, či ich dosť ľudí číta. Takže nemôžeme vytvoriť nejaký, nejakú pompeznú štruktúru, ktorá by nemala kompetencie v oblasti rozhodovania a to rozhodovanie je tak na strane Európskeho parlamentu alebo národných parlamentov národné parlamenty si nemôžu medzi sebou prerozdeliť kompetencie. Jednoducho každý národný parlament má tieto kompetencie. Ak teda chceme správne naplňať naše úlohy voči vysokej, vysokej predstaviteľke, voči rade, voči komisii, a keď národné parlamenty chcú, podobať, eh, chcú postupovať podobne voči národným vládam, bolo by dobré, aby sme mali vzájomnú výmenu informácií aby sme nerozhrávali niečo voči sebe. Dôležité, aby sme sa stretávali pravidelne. Dôležité, aby pri tých rozhodnutiach ale boli tí dôležití aktéry z výborov pre zahraničné otázky alebo pre výboro, pre, z výborov pre bezpečnosť. Takže musia to byť predsedovia alebo ich zástupcovia, aby sa uskutočnila skutočná výmena informácií. Podľa môjho názora, názoru môžu spolupracovať Takýmto spôsobom iba výbory zahranično-politické a príslušný výbor Európskeho parlamentu. Na to nepotrebujeme žiadny nový sekretariat, na to máme sekretariat Európskeho parlamentu. Každý zahraničný výbor Národného parlamentu má tiež takéto možnosti a je dôležité, aby tam bola nejaká kontaktná osoba. Potom je možné diskutovať o vecných otázkach, je možné vykonať písomnú alebo ústnu výmenu informácií tak ako to povedal predseda Albertini, ako som konal aj ja svojho času, keď som bol predsedom výboru pre zahraničné veci. Dôležité, aby sa táto výmena informácií zosilňovala. Nesmieme diskutovať iba všeobecne a musíme hovoriť iba o tom, že sme sa stretli, že to je dôležité. Nie, musíme sa zamerať na konkrétne témy. Napríklad, čo sa týka tej obranej agentúry, ktorá podlieha parlamentnej kontroly zo strany EP. Napriek tomu sú tam určité otázky, ktoré sú v kompetencii národných parlamentov. To sa týka napríklad obstarávania. A toto je veľmi dôležité. Ak chceme, aby dobre fungovalo, musíme si vymieňať informácie. Na to potrebujeme vieť odborné rozhovory a to predovšetkým pravidelne. To znamená, že nesmú to byť iba nejaké podujatie, kde budú krásne príhovory, kde by raz za rok prišla pani Ashton a nám povie, že no čo chcete, ja som vás predsa informovala a tým je to vybavené, ja som tam bola. S týmto by sme sa nemali uspokojiť a podľa mňa by sme mali postupovať pragmaticky. Zatiaľ ešte Európska služba nezačala svoju činnosť, preto máme ešte čas. Pevne verím, že teda najbližšie príde k nám. Ešte to nie je objasnené. Musíme predovšetkým zostať na odbornej úrovni. Musíme úzko spolupracovať, aby sme takto mohli vykonať našu úlohu. Ďakujem pekne. Merci, monsieur Brock. La parole à monsieur Ducarme. Ďakujem. Merci. Ďakujem, pán Brock. A ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Dámy a páni, kolegovia, dovolte, aby som sa ospravedlňoval. Zastupujem tu dnes ministra obrany eh, Belgická, ktorý dnes nemohol eh, prísť, eh, pretože sa zúčastňuje na stretnutí belgickej vlády. Sme tu v Európskom parlamente, aby sme prediskutovali záležitosti, ktoré sa týkajú spoločnej obrany a bezpečnostnej politiky po Lisabonskej zmluve. Čo však musíme urobiť v prvom rade, je poďakovať Gabrielovi Albertinimu. Eh, predsedovi výboru pre zahraničné vlosti eh, a predsedovi pánovi Danžanovi eh, podvýboru pre obranu a bezpečnosť tu v Európskom parlamente, ktorí mali túto myšlienku zorganizovať medziparlamentné stretnutie o záležitostiach, ktoré musia byť prediskutované do hĺbky tak na pôde Európskeho parlamentu, ako aj na pôde národných parlamentov. Takže som spomenul, že aj civilná a občianská časť eh, je nesmierne dôležitá a chcel by som poďakovať pánovi Elmarovi Brokovi za jeho úvodnú reč. Eh, zastupoval tu pohľad eh, poslancov Európskeho parlamentu dnes a je, avšak je dôležité zaručiť legitimitu preskúmaním prostredníctvom Európskeho parlamentu preskúmaní o e, možnosti použitia sily, čo je nesmierne dôležité. A už e, takéto preskúmanie nebolo a neuskutočnilo sa predtým, predtým e, či už by vzniklo z iniciatívy národných parlamentov alebo Európskeho parlamentu spoločne. Predtým, než si povieme, o čo vlastne hráme, musím povedať, čo týmto e, belgický parlament e, vytýčil počas svojho predsedníctva e, Európskej rady. Bývalý štátny tajomník obrany, ako aj iní kolegovia, ktorí sú tu dnes, budú tu ďalšie medziparlamentné stretnutia. Bude to stretnutie COFAC. Je to stretnutie predsedov eh, zahraničných výborov jednotlivých parlamentov, ktorý sa uskutoční 18. oktobra a vysoká predstaviteľka Eštonová eh, sa ho zúčastní eh, ktorá tu mala byť dnes, avšak určite sa zúčastní výmeny názorov medzi zástupcami národných parlamentov, ktorí sa týmto budú zaoberať a takisto 25. a 26. oktobra v paláci Egmont tu v Bruseli na konferencii eh, o jednotlivých eh, výboroch. Eh, čo sa týka spoločnej bezpečnosti, bezpečnostnej a obrannej politiky, ďalšie stretnutie COSAC na pôde Európskeho parlamentu jednotliví členovia boli vyzvaní, aby vyplnili dotazník a sekretariat Kosaku e, pripraví abstrakt e, z týchto otázok, ktorý bude zverejnený e, v dvojročnej správe. No, konferencia predsedov národných a parlamentov a Európskeho parlamentu Eh, ktorá sa konala z polovici mája tohto roku, vyzdvihla dôležitú úlohu Európskeho parlamentu v hladkom fungovaní tohto procesu a mm, takisto eh, aj úlohu národných parlamentov v bližšom preskúmaní spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky. A je to práve z tohto dôvodu, prečo stretnutie predsedov parlamentu eh, dali mandát belgickému parlamentu navrhnúť v spolupráci s Európskym parlamentom dokument, e, takýto prieskum, a ktorý bude e, predmetom ďalšej konferencie predsedov parlamentu, ktorým bude predsedať belgický parlament, ktorý sa má a v náväznosti na konferenciu, ktorá sa uskutočnila 31. mája až, júna, až 1. júna v Madride, a vzhľadom e, na špecifickosť tejto oblasti COSAC vyzdvihuje zásadnú úlohu národných parlamentov a ako aj ich úlohu v bližšom preskúmaní tejto záležitosti záležitosti, eh, zahraničných záležitostí a bezpečnostnej politiky Európskej únie. Spoločná zahraničná bezpečnostná politika je, je dôležitejšia, je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým práve kvôli novému prostrediu nastolenému eh, a situáciou po Lisabonskej zmluve. Eh, samozrejme, celé, celý tento príbeh sa začal už v roku 1954 a pokračuje aj dnes v roku 2000 čo malo samozrejme, eh, máme tu eh, eh, klauzulu o vzájomnej pomoci v článku 42c, kde sa hovorí, že členské štáty veria, že existuje potreba novej spoločnej bezpečnostnej a obranej politiky vyplývajúca zo bližších vzťahov v rámci Európskej únie a samozrejme a samozrejme schválenie Lisabonskej zmluvy znamenalo aj koniec západu Európskej únie. Takže e, ten kontext e, spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky sa rozširuje a je e, širší, predovšetkým od roku 2011 a samozrejme parlamentné zhromaždenia a stretnutie parlamentných zhromaždení Západoeurópskej únie, ktoré sa zaoberalo bezpečnostnými otázkami e, v, e, v Európe. Robilo už takýto prieskum. Otázka je, ako sa takýto prieskum bude, e, bude fungovať na celoeurópskej úrovni ako sa, táto politi- ako sa ako tejto politike budú vyjadrovať jednotliví aktéry a aká je úloha Európskeho parlamentu Európskeho parlamentu eh, v rámci medziparlamentnej spolupráce. V briefingu a v dokumente k tomuto stretnutiu sme spomenuli, že Európsky parlament eh, organizuje výmenu názorov každý rok práve s predstaviteľmi národných eh, parlamentov ohľadom spoločnej zahraničnej politiky a spoločnej obranej a bezpečnostnej politiky. ale ako vieme, je tu určitý deficit demokracie, deficit rozhodovacích schopností, keďže e, Európsky parlament má obmedzené rozhodovacie e, schopnosti, má oveľa väčšie formálne, schopnosť, e, formálne možnosti. Avšak je veľmi ťažké mať priamy dosah na práve takéto záležitosti, na celoeurópske záležitosti, ako je spoločná obrana a bezpečnostná politika a spoločná zahraničná politika. Ako sa môžeme vyhnúť nadmernej fragmentácii parlamentnej bezpečnosti pri vyhodnocovaní a e, vypracovávaní tohto prieskumu. Je tu nedostatok vysokej profilácie, je tu nedostatok e, konzistencie a nedostatok e, efektivity zároveň pri nízkych nákladoch, ktoré by boli za normálnych okolností akceptovateľné pre všetky Eh, strany a pre všetkých účastníkov tejto debaty. A André Dumoulin eh, o tom spomenul niekoľko zaujímavých vecí. To sú práve tieto otázky, ktoré, na ktoré musíme dať odpoveď v nasledajúcich eh, mesiacoch. Pán Danjean, spolupredseda, spomenul, že Lisabon je záležitosť a článok 46 Lisabonskej zmluvy dáva Európskemu parlamentu všeobecné právo, že sa na neho môžu e, obrátiť so žiadosťou o konzultáciu ohľadom spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej e, politiky a ohľadom spoločnej zahraničnej politiky. A je na vysokej predstaviteľke, aby sa ujastila, že názory Európskeho parlamentu e, sú zohľadnené, keď sa tieto záležitosti e, prejednávajú na e, rade a že sú adekvátne implementované e, pri definovaní spoločnej zahraničnej politiky a spoločnej obranej a bezpečnostnej politiky. Ako pán Brok povedal vo svojom vyhlásení, úloha národných parlamentov v európskom procese, a opäť citujem, Európsky parlament a národné parlamenty budú spolu definovať organizáciu a propagáciu medziparlamentnú spoluprácu, ktorá by bola efektívna a prinášala ovocie. A opätovne citujem z toho istého protokolu e, konferencia parlamentných e, e, orgánov o európskych záležitosťov môže takisto zorganizovať medziparlamentné stretnutie o špecifických záležitostiach a diskutovať o záležitostiach, ktoré sa e, týkajú spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a spoločnej obranej a bezpečnostnej politiky. E, Preto musíme po- pokračovať a takým spôsobom, aby sme sa uistili, že spoločná, e, spoločná zahraničná politika, spoločná zahraničná a bezpečnostná politika a všetkých 27 štátov je niečo, čo by sme mali robiť v spolupráci predovšetkým s Európskym parlamentom. A sa mali by sme sa zameriavať práve na zdôrazňovanie úlohy národných parlamentov na úrovni Európskej únie, e, pretože sa nemôžeme jednoducho odrezať od toku informácií a musíme naslúchať e, a načúvať, e, akým spôsobom sa tvaruje súčasná bezpečnostná a zahraničná politika pretože e, existuje samozrejme aj silný hlas, aby sme vypočuli verejný názor. A verejnosť, na ktorú sa v konečnom dôsledku spoliehame, e, predovšetkým má určovať tú legitimitu, e, či môžeme, respektíve nemôžeme vysielať vojakov do zahraničia. A v súčasnosti sú tu rozličné možnosti, ktoré sú nastolené, ktoré sa týkajú parlamentného pre, preskúmania spoločnej zahraničnej a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, e, o ktorých sme už hovorili e, práve na úrovni tohto výboru, respektíve podvýboru, e, na niektorých predchádzajúcich stretnutiach. Každá vízia sa trošku liší, čo sa týka rozsahu logistickej podpory, financovania, ako často by sa tieto stretnutia mali e, uskutočňovať, do akej miery má byť zaangažovaný Európsky parlament. A samozrejme, keby som, e, keby som všetky tieto e, pohľady a názory mal zobrať do úvahy, potrebovali som strašne veľa času, avšak treba tejto debate napomôcť. Takže tá prvá možnosť, ktorá vyšla zo stretnutia západov, západov Európskej únie, z 15. septembra je myšlienka mať e, stálu e, konferenciu ohľadom za, spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a ohľadom e, spoločnej zahrani, obrannej a bezpečnostnej e, politiky, ktorá by, kde boli zástupcovia národných delegácií a Európskeho parlamentu a pozostávala by jednotliv, z jednotlivých e, výborov pre obranu a bezpečnosť a e, z jednotlivých e, členov výborov pre zahraničné veci. Pozostávala by z 8 členov ktoré by sa zaoberala záležitostiami spoločnej zahraničnej a obrannej politiky. A tieto názory by boli spoločne definované a ktoré ak táto, toto stretnutie, táto konferencia by sa zodpovedala rade, čiže a pokrývala by všetky aspekty od všeobecných od všeobecných až po špecifických, ako sú napríklad e, obstarávanie vybavenia a logistiky. E, bolo by to samozrejme čiastočne stále zastúpenie a čiastočne rotujúce. E, stretávali by sa trikrát ročne v Bruseli a bolo by tu aj periodické stretnutia v jednotlivých hlavných mestách e, členských štátov, bola, aby tu bola určitá logistická pomoc. A samozrejme takým spôsobom, aby bola možná, možné poskytnúť potrebné množstvo prekladov a tlmočenia. A samozrejme to je skôr na... To bola jedna možnosť. Druhá možnosť je, je preskúmať e, prostredníctvom COSACu e, spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a spoločnú obrannú a bezpečnostnú politiku. COSAC samozrejme môže zmeniť e, svoj poriadok a svoje stanovy takým, aby tak mohol učiniť. To je tzv. minimalistický prístup a možnosť číslo 3 je dať zahraničnej, spoločnej zahraničnej a spoločnej obrannej politike dať tú formu, ktorá už vlastne existuje, čiže takže boli by tam e, predstaviteľia Kofaku a e, Kodaku, ako aj predseda zahraničného výboru Európskeho parlamentu, ktorí by sa rozhodovali, akým spôsobom a ako často sa e, preskúmanie a revízia spoločnej zahraničnej a spoločnej obranej politiky uskutočňovali a takisto buď na pôde, pôde samotného Kofaku alebo na e, pôde Kodaku, respektíve rozšíreného Kofaku, kde by bola 6 parlamentných zástupcov za jeden členských štátov a niekoľko zástupcov z Európskeho parlamentu a sekretariátu, e, ktorý by sa zaoberal jednotlivými vzťahmi e, s národnými parlamentami a na čele tejto inštitúcie, tohto inštitútu by sa strietali, by sa striedali Eh, rotujúcim systémom. Národné parlamenty eh, v šesťmesačnom systéme. Toto je eh, štruktúra, ktorá by v zásade kombinovala stretnutie predsedníctva Kodaku a Kofaku. Toto je návrh, ktorý prichádza z z prostredia Veľkej Británie a z parlamentu Veľkej Británie a Spojeného kráľovstva Taliani mali konferenciu o európskej bezpečnostnej politike a o v e, spolupráci s Európskym parlamentom a ich senát e, prijal e, pozíciu v plenárnom zasadnutí, takže máme tu takže máme, mali by sme tu 6 Euró- poslancov Európskeho parlamentu a 6 zástupcov z každého národného parlamentu Takže, takže naozaj, pán predseda, národné parlamenty, s, tým, s, s nimi sa ráta, tie sa naozaj teraz angažujú a nesmierne dôležité, že e, budeme vedieť a poznáme tieto nápady, tieto myšlienky a e, sú aj predmetom dnešnej debaty. Sú tu samozrejme rozdiely a rozličné možnosti v rámci možností ktoré Európsky parlament má viacej ako ostatní. Takže, takže, takže podvý, e, podvýbor obrany a bezpečnosti by sa časom pravdepodobne stal plnohodnotným výborom, pretože je zložité posielať jeden návrh medzi jednotlivými výbormi. Takže Takže tieto návrhy o preskúmaní spoločnej zahraničnej a spoločnej obrannej politiky sa veľmi e, líšia. Niektoré návrhy ešte neboli zaslané ani oficiálne. A čo sa týka mandátu e, konferencie predsedov parlamentu členských štátov, som presvedčený, že predsedovia na tomto stretnutí prispejú významnou mierou e, k zlepšeniu e, našej predstavy a našeho myslenia a našich, našich e, jedno, budúcich krokov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Kolegovia, máme hodinu na diskusiu a mám tu 20 prihlášok do diskusie. A preto vás chcem požiadať, aby ste obmedzili svoje vystúpenie na 3 minúty. Ako je zvykom v tomto parlamente, Pán Roberto Picard je prvý, ktorý je mm, podpredsedom výboru pre zahraničnú politiku a obranu vo francúzskom parlamente. Chcel by som najprv v Nemčine sa poďakovať za jeho slova našemu kolegovi pánu Brokovi. Nám je teraz jasné, aké sú za, e, zámery. Sme každopádne vašeho názoru, to už pochopíte. Takisto by som chcel poďakovať ďalšiemu rečníkovi za jeho slova, takisto belgickému parlamentu za snahy, ktoré sú tu rozvíjane. Myslím si, že je zbytočné všem, všetkým pri, pripomínať, že, že Európska únia je e, jediná formácia, ktorá národným parlamentom 27 krajín umožňuje vlastne parlamentom sa stretávať tu na pôde parlamentu a diskutovať o otázkach obrany. Len 10 štátov, ktoré podpísali Európsku úniu, sa rozhodli e, v júli ukončiť činnosť tejto inštitúcie. Drahí kolegovia, my nemôžeme pokročiť v takej citlivej oblasti, ktorá je centrom národnej zvrchovanosti, bez toho, že by sme zabezpečili kompletnú demokratickú legitimitu kontrola, ktorá by sa vykonávala len v Európskom parlamente, by podľa našeho názoru nestačila. Pripomínam, že rozhodnutia v oblasti obrany vo väčšine prípadov spadajú do kompetencie vlád a že Európsky parlament týmto pádom nemôže kontrolovať národné parlamenty. Naviac sú to členovia národných parlamentov, ktorí hlasujú o rozpočte obrany a ktorí prípadne povolujú E, čas riešenia e, konfliktu. Chcel by som upresniť, že toto sa jednomyselne rieši. Zrušenie e, zhromaždenia hromažďovania západov Európskej únie by nemalo byť podriadeno tému, že by sa nástupnícky stretávali len špeciálni predstavitelia 27 členských krajín. Myslím si, že by sme sa mohli inšpirovať modelom Kosaku, ktorý bol zmluvou uznaný kde sú určité kontinuálne prvky. A to je ďalšia výhoda, keď sa zahrnuje tiež zastúpenie Európskeho parlamentu, takže umožňuje pripojiť národný parla- národné parlamenty k Európskemu parlamentu. Protokol o národných parlament, ktorý je pripojený k Lisabonskej zmluve, upresňuje, že Kozak je, a tu citujem, môže organizovať medziparlamentné konferencie na konkrétne témy, zvlášť na to, aby sa diskutovalo o otázkach zahraničnej politiky a tiež spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky. Je teda možné na tomto základe organizovať zasadnutia Kozaku, ktoré by sa skladali len zo zástupcov obranných výborov. Môžeme tu mať teda štruktúru, ktorá by umožňovala sledovať vývoj týchto otázok obrany v rámci parlamentu. Ďalšie riešenie, ktoré by mohlo zabezpečiť prepojenie medzi parlamentami a Európou v obrane, spočíva v tom, že my sa domnievame, že súčasná situácia neumožňuje národným parlamentom zohrávať plne ich úlohu. A preto sa domnievame, že dobrým riešením by bolo také riešenie, ktoré by ukázalo, alebo ktorý dokázalo prepojiť rôzne formy sledovania vývoja a rôzne formy legitimity, ktoré v súčasnosti spoločne existujú. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme a teraz za, za snemovňu Veľkej Británie ďalší zástupca, takisto zástupca za, uh, Európskej únie. Ďakujem, pán predseda, za že za to, že ste povedali, že nereprezentujem len Spojené kráľovstvo, ale aj ako predsedu zhromaždenia Európskej, Západoeurópskej obrannej únie. Vieme, že uznesenie vašeho výboru povedalo, že my sme zmenili tie e, e, hlavné ciele e, v marci. My sme nemali pre podľa vás právo vykonávať nad spoločnou bezpečnostnou a obranou politikou e, kontrolu. Je tu e, množstvo zástupcov tejto únie, vrátane dvoch bývalých podpredsedov. E, ak sa, ak sa nedostanem odtiaľto živý, tak mám aspoň istotu, že ma vynes, vynesú moje telo. Pán predseda, ako E, tu bolo poznamenané, o, o, obratilo, ob, objavilo sa mnoho iniciatív a myslím si, že to, čo vedie národné parlamenty, je ten pohľad, ktorý bol viackrát zdôraznený v tých skorších príspevkoch, že totiž sú to národné parlamenty a národné vlády, ktoré rozmiestňujú naše jednotky. Oni e, ich financujú, e, rozhodujú o ich nasadení a vybavujú ich čím sa my zaoberáme, je medzi medzivládna politika, ktorá je znovu nastolená aj v Lisabonskej zmluve. Ak ste sa e, na to pozreli e, sa, a ľudia, ktorí sa na to po, pozreli v našom parlamente na tá, tie e, nápady, ktoré prichádzajú z národných parlamentov, tak tie začínajú od ľudí, ktorí si želajú zachovať alebo oživiť zhromaždenie až k tým, ktorí si myslia, že by sme nemali robiť nič a všetko ponechať na Európsky parlament. V uznesení, ktoré som pred chvíľou spomenul, som ja spomenul v článku 90, že Európsky parlament je jediným no, nadnárodnou inštitúciou, ktorá má legitímny nárok vykonávať demokratickú kontrolu európskej bezpečnostnej a obranej politiky Myslím si, že všetci predstavitelia národných parlamentov, ktorí sú prítomní, nesúhla, by nesúhlasili s takouto doložkou a určite by boli za alternatívny model. Ako už e, povedal e, predrečník z Francúzska, odznela tu myšlienka vytvorenie e, určitého dojednania typu COSAC s rovnakým zastúpením zo všetkých národných parlamentov a ešte z Európskeho parlamentu dvakrát ročne sa stretávajúceho podľa mňa to je pasívne rieč, riešenie a riešenie, kde by sa členovia národných parlamentov stretávali, kde by im hovorili e, o veciach, kde by počuli o veciach, ale nie zhromaždenie, ktoré by ozaj vykonávalo parlamentný dozor. Ja by som uprednostil takú, e, taký model stálej konferencie so zastúpením národných parlamentov, stretávanie sa pravdepodobne dvakrát ročne na pléne s malým sekretariátom, ale najdôležitejšia vec by bola proaktívna úloha. Toto grémium by malo možnosť vykonávať parlamentný dozor, pretože na jednu vec my ako národní poslanci nesmieme zabúdať, totiž, že keď ide o spoločnú e, bezpečnostnú obranú politiku, ak je medzivládna, vytvorila tu v Bruseli viaceré eh, inštitúcie, ktoré si vyjadrujú, vyš vyžadujú eh, parlamentný dozor eh, na úrovni teda národných parlamentov. Rada, COPS, vojenský výbor, vojenské, vojenský personál, Európska obranná agentúra. A preto by som apeloval na kolegov z národných parlamentov, aby nezabudli, že pôvodné zhromaždenie v západoeurópskej Európskej únie e, po 50 rokov. E, netreba zabúdať na túto úlohu a dúfajme, že bude v takomto scenári aj pokračovať. Ďakujeme, milý kolega, za Európsky parlament. Teraz pán Görenc. Ďakujem, pán predseda. Práve sme si tu vypočuli predsedu parlamentného zhromaždenia Západoeurópskej únie teda zhromaždenia, ktoré je zodpovedá za otázky bezpečnosti a ja si myslím, že tomuto zhromaždeniu treba vzdať úctu vzhľadom na kvalitnú prácu, ktoré, ktorú toto inštitúcia počas svojej existencie odviedla. Niekto tu povedal, že e, správy nikoho nezaujímajú. To nie je pravda. Tie správy respektíve ja vyži, vyži, vyzývam všetkých, aby niekto predložil lepšie správy, než správy tejto Západoeurópskej únie. Naša parlamentná kontrola si vyžaduje kvalitu a tu treba hovoriť o rozpočte. Sú to národné parlamenty, ktoré tu majú posledné slovo. Národné parlamenty by môžu byť v týchto otázkach tiež konzultované. A čo sa týka rozhodnutí o investíciách alebo programovaní vybavení vojenských síl strednodobo a dlhodobo opätovne sú to národné parlamenty, ktoré o tom rozhodujú. Takisto nukleárne otázky sú tu, dva, sú tu dve členské krajiny, ktoré disponujú nukleárnou silou a ja neviem, či tieto národné parlamenty sa môžu vyjadrovať k týmto otázkam, tých 25 zvyšných vôbec, e, pokiaľ viem, nemôže do tejto záležitosti hovoriť. Takže tu máme ozaj určitý demokratický deficit. Zmapujme si túto situáciu, a to bez zhovievavosti. A ja vám tu navrhujem, aby sme poverili jedného člena Európskeho parlamentu, vás samotného alebo e, nie, jedného zastupcu členskej krajiny, aby sa pokúsili interpretovať rovnakým spôsobom tieto deficity a aby predložili určité návrhy, o ktorých by sme mohli diskutovať v počas budúceho zasadnutia, aby sme sa presvedčili, že všetci hovoríme o tom istom. No a druhá pripomienka. Všetky riešenia, o ktorých hovoril pán, pán Dukarn, a mimochodom chcem mu poblahoželať k tejto k jeho kvalitnému vystúpeniu, napriek im všetkým sú tu kvalitné nedostatky. Kozak, e, nemôžeme si robiť ilúzie, je veľmi často len séria 27 monológov, k tomu ešte 28 monológ, 27 predstaviteľov národných parlamentov sú tam zoradení, jeden za druhým a nie je to naozaj dialog. Konferencia predsedov potom, predsedov parlamentných výborov, nuž, tak väčšinou je tam väčšinové zastúpenie tých 27 členských krajín. Myslím si, že toto väčšinové zastúpenie nie je veľmi demokratické. Aj tu by sme mali zaniesť určitý prvok rôznorodosti vzhľadom na zloženie e, vzhľadom na zloženie tejto inštitúcie. No a potom na záver navrhujem, aby sme sa pokúsili postupovať veľmi pragmaticky, tak, aby sme mali rovnakú interpretáciu, aby sme všetci vedeli, že hovoríme o tom istom. Ďakujeme teraz pani presedkynia Výboru pre európske záležitosti e, z parlamentu Dánskeho. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za to, že ste iniciovali toto stretnutie. Myslím si, že je to pre nás všetkých dobrá príležitosť, ako sa stretnúť s kolegami, ako diskutovať o formách budúcej spolupráci. Konec koncov sa musíme zhodnúť na tom, ako bude e, vyzerať e, e, politika budúcnosti. V dánskom parlamente sa v súčasnosti veľmi intenzívne zaoberáme otázkou zahraničnej bezpečnostnej politiky. A zasadzujeme sa za posilnenú medziparlamentnú spoluprácu v oblasti spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky. Samozrejme, vyplýva to aj z Lisabonu, kde sa zdôrazňuje to, že parlamentná kontrola je veľmi dôležitá a to sa týka aj národných parlamentov. V dánskom parlamente podporujeme aj to, čo navrhla Horná komora britského parlamentu, kde, sa, kde prišla iniciatíva na pravidelné stretnutia predsedov výborov pre zahraničnú politiku, ako aj výborov pre obranu. To znamená, že vytvorila by sa určitá konferencia, bolo by tam, bolo by tam 6 zástupcov z každého parlamentu, ktorí sú z tých dvoch príslušných výborov. To, aby dánsky parlament mohol podporiť tento návrh, tak je nevyhnutné, aby sme sa stali pevnou súčasťou takéto pravidelnej konferencie. Toto je veľmi dôležité, preto aby mohla fungovať spolupráca, to znamená, že musia tam byť zas, zastúpení rovnakí zástupci na rovnakej úrovni a náš parlament sa veľmi o toto zaujíma. Chceme prevziať aj politickú zodpovednosť za organizáciu a vykonávanie takýchto stretnutí. Bolo by dobré, aby sa tam, sa tam uskutočňovali stretnutia aj s triom, ktoré predseda e, Európskej únii. Dôležité, aby v rámci sekretariatu boli zastúpené národné parlamenty, kozak a kozak. Musíme jednoducho využiť tie zdroji, zdroje, ktoré ponúka napríklad sekretariát Kozaku. A takto môžeme spoločne pripravovať a uskutočňovať takéto medziparlamentné konferencie. My si myslíme, že takto by to mohlo fungovať a takto by sa mohla podporiť tá medziparlamentná konferencia. Ja ako predsedníčka výboru pre zahraničné veci v Dánskom parlamente by som chcela byť zastúpená na tejto úrovni, aj keď samozrejme nebudem sa môcť vždy zúčastniť, ale my v Dánsku považujeme tieto otázky za veľmi dôležité. My si vážime spoluprácu a vítame ju. Merci. José Luis Arnaud, prezident de la Commission de la Défense. Ďakujem pekne. Teraz ďalší rečník, zástupca portugalského parlamentu. Ďakujem pekne za slovo. Ja zastupujem portugalský parlament. Chcel by som sa poďakovať predsedovi podvýboru pre obranú bezpečnosť Európskeho parlamentu a môžem skutočne iba počiarknúť to, čo povedal Elmar Brok. Súhlasím aj s tým, čo sme si vypočuli v príspevku eh, zástupca, zástupcu Belgická. Myslím si, že dôležité je objasniť najprv dva dôležité aspekty. Poprvé, čo sa týka bezpečnosti a obrany, máme tam teraz e, nové kompetencie, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy a práve preto je nevyhnutné, aby sa skutočne vytvoril mechanizmus pre kontrolu táto kontrola by spočívala vlastne z dvoch častí. Poprvé by sa to týkalo európskej politiky a myslím si, že tam sú tie kompetencie pomerne jasné. Potom je tu ešte druhá dimenzia a tu ide o špecifické kompetencie eh, národných parlamentov a týka sa to oblasti obrany. Čo sa týka tých, tých kompetencií národných parlamentov, to sa týka aj rozpočtov, výzbroju a výstroja, a vysielania ozbrojených zložiek. Ďalej sa to týka aj toho, akým spôsobom vykonávajú tieto vojenské zložky svoje úlohy, ako, splňujú, ako vykonávajú svoju službu. To znamená, že vidíme tu jednotlivé aspekty a je nutné to za mne prepojiť. Spomínalo sa to, že tu máme nové kompetencie. Samozrejme, naša politika musí byť legitímna. Západoeurópsku úniu už teda nemáme. Máme tu teraz e, vysokú predstaviteľku a radu a musím povedať, že doteraz sa vlastne z politického hľadiska ignorovala úloha Západoeurópskej únie. Generálny sekretariát rady, ako aj vysoká predstaviteľka, vlastne nikdy neprišli do, západ, na, na, do grémy Západoeurópskej únie. Podľa mňa to bola inštitúcia, ktorá fungovala veľmi dobre, vyčne veľmi kvalitnú e, prácu a splňala dôležitú úlohu. Preto si myslím, že je podľa mňa dôležité sa poučiť z minulosti. Nechcel by som sa teraz zabrať tým, pre aký model sa máme rozhodnúť, sme si vypočuli belgickú aj francúzskú analýzu, nechcem, nechcem k tomu nič dodať. Iba by som chcel povedať, že u nás v portugalskom parlamente sme za to, aby sa našlo skutočne dobré riešenie. Malo by to vyzerať následovne. Je dôležité, aby sme na národnej úrovni naďalej e, mali kompetencie, ktoré sa týkajú spoločnej e, zahraničnej bezpečnostnej politiky, ako aj spoločnej bezpečnostnej obrannej politiky je nutné objasniť veci, ktoré sa týkajú parlamentnej spolupráce a tu nesmieme zabúdať tiež na úlohu národných parlamentov. Veľmi dôležitý ešte jeden aspekt a už sa dostávam na záver môjho príspevku. Takže máme v Európskej únii teraz 27 členských štátov. Preto musí byť presne zadefinované, aká je úloha zahraničných politických výborov. V niektorých parlamentoch splňajú tieto, majú tieto, tieto výbory špecifické kompetencie, ktoré sa týkajú otázok obrany. Takže máme tu 27 výborov, ktoré sa oberajú otázkami bezpečnosti a obrany. Sú tam špecifické kompetencie, ktoré sú riešené e, jednoducho ináč ako vo výboroch pre európske záležitosti. To znamená, že bolo by dôležité sa do toho zahlbiť, si to pozrieť, Máme tu aj stále medziparlamentné zastúpenie, to sa spomínalo, teda niečo ako nový kofak. Aj to by mohlo fungovať. Jednoducho je dôležité ale nájsť riešenie. Pri tomto riešení by sa malo zohľadniť všetko. To, čo sa vlastne už vykonalo v minulosti v rámci Západu Európskej únie, samozrejme potrebujeme aj sekretariát, ktorý by nás podporoval z tohoto hľadiska. Musíme zabezpečiť to, aby sa nestratili tie skúsenosti z minulosti. Dôležité je mať dobrú spoluprácu s národnými parlamentami, spoluprácu s Európskym parlamentom a takto spoločne formovať spoločnú zahraničnú bezpečnostnú politiku. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne, kolegovia máme naozaj veľmi prísne časové obmedzenia. Ak chce niekto ešte prehovoriť pred obedom, musíte sa naozaj držať svojich troch minút. Troch minút a teraz začneme používať aj e, časomieru a keď e, a teraz e, pani Gomeš. Ďakujem, pán predseda. Ja si tiež myslím, že je nesmierne dôležité, že tú diskusiu máme práve teraz. Je naozaj kľúčovo dôležité, aby sme, aby sme vyriešili otázku parlamentného prieskum, preskúmania tu a teraz pretože Európsky parlament má túto právomoc v rámci Lisabonskej zmluvy a súhlasím eh, s mojim krajanom, eh, ktorý práve dohovoril eh, paním Arnótom v tom, že sa naozaj môžeme veľa naučiť z toho, ako funguje inštitucionálny a právny rámec Európskej únie. A nie som jedna z tých, ktorí veria, že e, podvýbor e, pre obranu a bezpečnosť by mal byť vyzdvihnutý a povýšený, aby sa stal plnohodnotným výborom. Možno v budúcnosti e, sa k tomuto bude musieť dôjsť, avšak nemyslím si, že k tomu musí dôjsť teraz. Myslím si, že podvýbor by mal ostať pod výborom, ktorý je úzko zviazaný s výborom pre zahraničné záležitosti a zahraničné veci. E, a spoločná, e, e, spoločná obranná a bezpečnostná politika funguje v rámci politiky zahraničných vecí a nemá zmysel ich oddelovať. A samozrejme budeme potrebovať flexibilitu, ako toto všetko E, budeme schopní prepojiť. Nemôžeme si dovoliť byť rukojemníkmi, e, ri, e, rukojemníkmi rigidnej mašinérie. Potrebujeme naozaj flexibilné pravidlá, ktoré nám umožnia naozaj flexibilnú interakciu. Pán Güren povedal z Európskeho parlamentu a odkázal na kosak a na možnosti, ktoré, o ktorých môžeme hovoriť o, o 27 plus 1 kontaktných e, osôb. Áno, to je, to je to, čo chceme, lebo sa musíme na to dívať tak z európskej, ako aj národnej e, perspektívy a musí to byť naozaj autentická a dobrá e, výmena názorov a skúseností. Takže páči sa mi tá myšlienka toho riešenia, ktorú navrhol naša dánska kolegyňa, bola to myšlienka, že existuje to e, prepojenie alebo linka, na základe ktorej sa môžu vymieňať informácie a nemusí to byť e, nejaký špecifický sekretariát. Ja si myslím, že počas tohto krízového obdobia e, by bolo ťažké ospravedlniteľné pred verejnosťou, prečo vynakladáme prostriedky na ďalší sekretariát E, stačí využiť e, služby sekretariátu Európskeho parlamentu, aby sme mohli garantovať e, túto spoluprácu, a nielen spoluprácu, ale aj komunikáciu s národnými parlamentami. A samozrejme, tieto väzby sa tvoria aj prirodzene. Väzby medzi národnými parlamentami a európskymi parlamentmi, predovšetkým pre výbor pre obranu a bezpečnosť Ďakujem, hovorí predseda, pán Vretos, e, ktorý, hovor, e, ktorý hovorí v mene e, pre výbor pre zahraničné veci a bezpečnosť gréckého parlamentu. Ďakujem, pán predseda. Tie rozhodnutia, ktoré sa musia prijať, ktoré sa týkajú spoločnej obrany a bezpečnostnej politiky, musia byť prijaté jednomyselne a jednohlasne a rola národných parlamentov v tomto ohľade je eh, poradná. Eh, samozrejme, parlamenty, eh, parlamenty majú samozrejme väčšie právomoci, čo sa týka obrany, avšak napríklad, čo sa Grécka týka, je to naozaj postavené na veľmi, veľmi dôležitej úrovni. Počúval som veľmi pozorne pána Broka a aj niekoľko bodov, ktorých spomenul. V prvom rade pokiaľ som pochopil pána Broka správne, navrhuje, aby sme aby sme aby sme e, koordinovali rozhodnutie predsedníctva zahraničného výboru spolu s podvýborom pre e, podvýbor pre obranu a bezpečnosť. Nemyslím si, že by to bolo efektívne. Nemôže jednoducho predseda stáť proti celému e, výboru, najmenej v takýchto záležitostiach a takisto som počul, ako pán Brok povedal, že nepotrebujeme štúdie, nepotrebujeme správy, nepotrebujeme sekretariat a tak ďalej. Len si predstavte, keby Európsky parlament nemal sekretariát a podporu zo sekretariátu a nemohol mať a nemohol vypracovávať správy, bol by úplne neefektívny. Takže toľko k tomuto bodu. A takisto otázka, ktorá sa týka toho, čo bolo povedané vo všeobecnosti o európskych inštitúciách. Musíme urobiť ešte krok ďalej. Uh, vidím tu ľudí ako pána Tedeku, uh, bývalého predsedu Senátu. Naozaj bola odvedený veľký kus práce a je iba škoda, že nepozývate zo všetkých iných e, relevantných európskych a národných inštitúcií. A nechcem byť, nechcem byť iba čisto negativistický, takže môj návrh, e, pán predseda, je ten, že by sme mali mať nejaký orgán, ktorý by zodpovedal čo sa týka, zodpovedal by zastúpaniu jednotlivých eh, členských štátov ako sekretariat nemusel by byť samozrejme veľmi veľký a nehovoríme o veľa peňažných prostriedkoch a nehovoríme o míňaní peňazí. Ne, nestalo by to veľa, ale potrebujeme naozaj spravodajcov, potrebujeme výbor, pretože to je jediný spôsob, akým môžeme mať naozajstný vplyv na e, spoločnú obranu a bezpečnostnú politiku. A dovolte, aby som povedal, že čo sa týka rozpočtu, e, nehovoríme o nejakých veľkých čiastkách. Takže nevidím dôvod, prečo by nemohli aj členské štáty e, prispieť, aby toto uspelo. Pretože iným spôsobom sa nám jednoducho tú správu nepodarí pretlačiť a nepodarí presadiť a e, bolo tu povedaných veľmi dôležitých bodov, ktoré sa týkajú Kosaku. E, nemôžem povedať, že by som nesúhlasil, že Kosak by sa mal angažovať, avšak v súčasnosti spôsob, akým je štrukturovaný Kosak, nie je efektívny. E, ja som predsedal Kosaku veľmi krátko a mal som pocit, že jeho rozhodovací, rozhodovacie schopnosti sú veľmi slabé. A myslím si, že ten problém je, že členovia Európskeho parlamentu e, majú sú proti, aby Kosak získal príliš veľké právomoci. Potrebujeme niečo lepšie, ako je Kosak. A niečo, e, čo niečo, čo naozaj je dôležité. Ja sa ospravedlňujem, ale nemáme veľa času. E, všetci sa merali cestu z národných parlamentov a chcú mať slovo, avšak prosím, držte sa svojich troch minút. Pán Forklund zo švédskeho zahraničného výberu. Ďakujem, pán predseda. E, budem sa snažiť, aby som udržal svoje tri minúty. V prvom rade by som chcel za pohostinnosť poďakovať Európskemu parlamentu a po druhé potom chcem pripomenúť, že v úsekoch o spoločnej bezpečnostnej a obranej politike, konkrétne odseky 6 a 7, pokiaľ ide o e, závery e, stretnutia predsedov. Predsedovia hovoria v šestke, vychádzajúc z osobitnej povahy e, SBOP a pokiaľ ide o úlohu národných parlamentov pre hladké fungovanie EÚ, Predsedovia zdôrazňujú rozhodujúcu úlohu národných parlamentov v budúcnosti a v budúcej parlamentnej kontrole SBOP v, e, e, SZBP, vrátane SBOP. Po druhé potom žiadajú e, budúce predsedníctva, aby na tejto báze diskutovali práve s výhľadom na dosiahnutie výsledkov budúceho stretnutia konferencie predsedov európskych parlamentov. A citujem, a e, teda konec citátu. Ide o posilnenie e, kľúčovej úlohy národných parlamentov v budúcej parlamentnej kontrole. Sme vďační za to, že predsedníctvo bude ďalej pokračovať v, tej, e, v tejto báze v súlade s všeobecnou vierou v rozhodovanie a rozhodnutia Estónska, e, Litvy a Spojeného kráľovstvého. Myslíme si, že by tu mal byť jeden program na medzi, pre medziparadnú parlamentnú spoluprácu za využitia existujúcej štruktúry ako bázy. Vychádzajúc z toho, rozpoznávame záujem, ktorý vyjadril Európsky parlament, pokiaľ ide o parlamentnú kontrolu eh, eh, spoločnej bezpečnostnej obranej politiky vzhľadom na dôležitý prístup k takémuto kontrole. V tomto kontexte tiež poznávame, že Európsky parlament je zastúpený v, oboch, v COFAKu i v konferencii eh, teda i v Kodaku a vítame vklady európskych eh, poslancov v, tomto, v týchto súvislostiach. Takže ďakujeme vám. Ste prvý, ktorý eh, eh, neprekročil ani len tie 3 minúty. Teraz pán Tenok za Európsky parlament. Myslím si, že nemožno pochybovať o tom, že Broková správa o vytvorení SV, SVČ z, Európskeho z pohľadu Európskeho parlamentu bol úspechom Myslím si, že tento parlament e, v tom mocenskom váku sa zdá, že dosahuje výrazné konzultačné úlohy ešte aj nad rámec práv stanovených v zmluve. Napríklad pri vypočutiach, na ktorých bol pán Brok, e, myslím si, že väčšina národ, národných parlamentov nemá takéto práva. Moja skupina ECR vychádza z politického predpokladu, že národné vlády a ich sily sú rozhodujúce pri budúcich obranných politikách EÚ. Takisto si myslím, že národní poslanci e, môžu vysielať, vysielať vojakov do, do vojen a ich vojaci zomie, zomierajú v, v, vo vojnách. A preto si myslím, že e, rozhodnúť, e, rozhodnutia, ktoré budú v parlamentnom zhromaždení po e, skončení fungovania Západu Európskej únie, musí e, obsahovať nové, nové formy dozoru a kontroly. Národné parlamenty nemôžu úplne vylúčiť európskych poslancov ani rozpočet pre tieto misie a spravovanie vojenských misií samotnej pochádza zase len z európskeho rozpočtu. Napríklad Eulex v Kosove je výrazným výraznou do, do, dozornou misiou. Pot, preto potrebujeme nový, nového ducha spolupráce medzi národnými a Európskym parlamentom a nie e, rivalstvo. Je to teraz zhromaždenie, ktoré nie je právne podložené v zmluvy ani len to rozštiepené SBOP a SZBP. Myslím si, že národné zhromaždenia nemajú právnu bázu v svojej dohode. Ja si myslím a navrhoval by som, že 3 či 4, či 4 poslanci, teda tento pomer by odzrkadlovali e, realitu, ktorá súvisí s praxou a odzrkadľujú e, počet poslancov, ktorí dnes navštevujú. Mali by sme spolupredsedov, neviem, mohlo by to určité e, vyváženie dozoru. Aj toto zostáva na diskusiu. Upredňosňoval som by som, keby národné rozpočty financovali e, sekretariát a stretnutia by sa mali odohrovať tu na Európskej rade, možno nie v Európskom parlamente a takisto ad hoc báza na rotáciu medzi národnými parlamentami. E, odmietam myšlienku, e, kedy by Horná snemovňa, e, ktorý predložila Horná snemovňa e, e, Spojeného kráľovstva, teda pomer 6-6, Kodak Kofak, myslím si, že UK, e, Spojené kráľovstvo je veľký, e, výrazný účastník. Obávam sa, dnes sa nedohodneme, ale malá delegácia z Dolnej snemovne e, e, vedená Richardom Otovenom, ktorá nás tu navštívila prededávno, e, s nami realizovala úprimnú diskusiu a oni zdieľajú väčšinu mojich názorov. A myslím si, a osobitne ma šokovalo, že jeden z európskych euroskeptikov a europoslancov tvrdil, že európsky poslanci sú jediní, ktorí pochopia ten zložitý e, konštrukt e, európskych inštitúcií. Ďakujeme a teraz má slovo pán Dedeker, podpredseda Výboru pre zahraničné záležitosti a obranu z Berlického senátu. Ďakujem, pán predseda, ďakujem kolegovia, hlavne ďakujem podvýboru za to, že zorganizoval toto stretnutie dnes. Stretnutie, ktoré je podľa mňa zásadné podľa mňa okolnosti, za ktorých sa stretávame dnes, súvisia samozrejme s vývojom Európskej únie, s prijatím Lisabonskej zmluvy. Ona sama viedla k, k vypovedaniu Bruselskej zmluvy. Bolo by naozaj polutovania hodné, keby to čo my všetci pravdepodobne považujeme za pokrok v budovaní EÚ, to znamená Lisabonská zmluva, keby táto zmluva vytvorala demokratický deficit pri tak dôležitých témach, ako je obrana a bezpečnosť. A to je to, čoho sa obávam. Obávam sa, že by sa to mohlo stať, keď tu, ak by sme tu aj naďalej udržiavali inštitucionálnu rivalitu medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. Keď som počúval pána Broka, tak e, civilné operácie sú početnejšie než vojenské. Nič to však neodoberá e, na tragičnosti vojenských operácií a tiež zodpovednosti, ktoré národné parlamenty musia prijímať v prípade vojenských operácií. Snažme sa byť užitoční pre všetkých zhromaždenie západov Európskej únie zmizne, zanikne. E, táto únia poskytovala všetkým členom parlamentov, poskytovalo po 60 rokov výbornú službu. A vďaka tomu je tu európsky pohľad na e, otázky e, bezpečnosti. Zbavili sa len tej len čisto národnej prízmy tu treba odstrániť, keď hovoríme len o bezpečnosti európskej. Chcel by som sa odvolať na zmluvu. Smluva nám v článku 9 hovorí, že Európsky parlament a národní parlamenty, národné parlamenty spoločne definujú svoju spoluprácu. To je prvý bod. Článok 10 potom hovorí, že spoločne môžu vytvárať konferencie a špecializované orgány témam, ktoré sa im e, javia ako dôležité. Ja vás žiadam a žiadam tiež členov národných parlamentov a Európskeho parlamentu, aby ste uplatňovali zmluvu a aby ste rozhodli o tom, že budeme sájomne spolupracovať na základe stále medziparlamentnej konferencie. Aký to bude mať úžitok? No už každý rok si vypočujeme správu rady, budeme mať s radou dialog, a som úplne presvedčený o tom, že ak vytvoríme spoločné zhromaždenie národných parlamentov a Európskeho parlamentu, budú to práve členovia národných parlamentov, ktorí získajú obrovské množstvo informácií. Budú mať možnosť stretnúť sa s ministrami obrany, so zástupcami štábu, teda so všetkými tými, ktorými by sa normálne nestretávali. Zjednoďme sa, pracujme na tejto myšlienke, stálej medziparlamentnej konferencie. Tie prostriedky tu sú, sekretariáty existujú, sú v Európskom parlamente, v národných parlamentoch, stačí spolupracovať, sú tu politické výbory, výbory, ktoré sa zaoberajú vojenskými záležitosťami. Ak národné parlamenty sa rozhodnú vyslať svoje skupiny a uvoľniť rozpočet, tak to musia robiť v záujme vyšších záujmov európskeho celku. Teraz pán eh, Sanolainen eh, z fínskeho parlamentu. Uh, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som sa najprv poďakoval pánovi Brokovi, ako aj druhému rečníkovi. Je skutočne veľmi cenný úvod. Teraz skutočne nastal čas, aby sa zamýšľali nad tým, ako chceme viesť dialog o SBOP na európskej úrovni. Čo sa týka Fínska, tak pre nás je SBOP veľmi dôležitá. Predpokladám, že to sa týka aj ďalších členských štátov, ktorí nie sú členmi NATO. Vo Fínsku máme veľmi dobre fungujúci systém dohľadu parlamentu nad oblastiami obrany a zahraničnej politiky, preto je dôležité, aby sme najprv posilnili dohľad na národnej úrovni, tam, kde je to najefektívnejšie. Na druhej strane zdieľame ten názor, že národné parlamenty rozhodne by mali pokračovať dialógu na európskej úrovni o SBOP. Toto by bola určitá pridaná hodnota k tej práci, ktorá sa odvedie na národnej úrovni. Národné parlamenty by mali byť lídrami v tejto oblasti to je dôležité, ale samozrejme aj príspevok Európskeho parlamentu bude tiež. To znamená, že musíme mať určitú flexibilnú štruktúru, ktorá by umožnila, aby naši kolegovia, ktorí nie sú členmi EÚ, sa mohli zúčastňovať tohoto dialógu. To sa týkal napríklad Západu Európskej únie. Nezabúdajme na tento aspekt našej práce. Musíme si aj dobre premyslieť, ako by sme chceli posilniť európsku bezpečnosť a obranu bez toho, aby sme nejako duplikovali snahy EÚ a NATO. Zdá sa, že asi najefektívnejším spôsobom do budúcnosti by bolo posúdiť jednotlivé zasadania e, predsedov výborov pre zahraničnú politiku a obranu, ako by mohli prispieť tomuto cieľu. Hovoríme o tom, že potrebujeme transparentnosť a jasnosť, a preto moja otázka, kde je teraz zodpovednosť za ďalší rozvoj našich úvah, myšlienok a kde sa vlastne budú príjmať rozhodnutia toho nového orgánu. Na záver by som chcel preznať fínske stanovisko. Medziparlamentná spolupráca by znamenala pridanú hodnotu. Účasť by nemala zavisieť od veľkosti štátu, mali by sa tam dosahovať skutočné dôsledky, a je nutné viesť skutočnú diskusiu, mali by tam byť zapojení aj nečelnovia EÚ, je nutné myslieť na pragmatizmus, na efektívnosť nákladov, bez nejakej zbytočnej administratívy, a potom je nutné čo najskôr rozhodnúť. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. A teraz pán Andrew Duff. Ďakujem pekne. Čo sa týka parlamentného dohľadu, mali by sme najprv zistiť, kde spočúvajú vlastne tie kompetencie. Nie je to na stane rotujúceho predsedníctva, Je to v rukách stáleho predsedníctva Európskej rady a je to aj v rukách Rady ministrov zahraničných vecí. To riešenie prostredníctvom Kozaku sa opiera o tú teóriu, že rotujúce predsedníctvo vykonáva určité funkčné úlohy. Nie, tak to nie je. Riešenie prostredníctvom Kozaku by znamenalo nedostatočné zastúpenie Európskeho parlamentu. Ja nechcem tu nejako... Ne, by, ne, nechcem, aby sa redukovala úloha Európskeho parlamentu. Jednoducho bolo by to protikať s logikou Lisabonskej zmluvy. Zmluva predsa doplňuje ten rozhodovací proces v rámci SZBP, SZ, SBOP. Je tu aj prístup spoločenstva, je tu Cathy Ashton a komisia, ktorá môže navrhnúť politiky. Rada môže rozhodnúť kvalifikovanou väčšinou. Myslím si, že si musíme uvedomiť, bo videl som to na tom, čo povedali predrečníci, nepozerali sa správne na tú vec. Sú tu vlastne tri rozdielne funkcie parlamentov. Je tu určitá prestížna a historická úloha, to je teda fungovanie národných parlamentov, to je niečo iné. Potom je tu nová, sú tu nové špecifické kompetencie Európskeho parlamentu, a je dôležité, aby to začalo fungovať efektívnym spôsobom. A potom ten tretí bod, to je tá spolupráca. A musíme sa snažiť rozpracovať to, čo je spoločné, čo máme všetci spoločné, to, čo sa týka bezpečnosti Európy. našou úlohou v rámci medziparlamentnej spolupráce je v prvom rade identifikovať a vyjadriť takéto spoločné záujmy a potom to potom z finančného a politického hľadiska sledovať tie operácie, ktoré sa týkajú SZBP a SBOP. Myslím si, že je to dosť rozsiahla oblasť. A vyžaduje si to koncenzuálny prístup k fungovaniu medzi parlamentnej spolupráce. Ďakujem pekne, pán Fronzulica, členom výboru pre obranu z, Ru- rumunského parlamentu. Ladies and gentlemen, this exchange on... Ďakujem pekne. Dámy a páni, ten, táto medziparlamentná komunikácia, ktorá sa týka SSBP a SBOP, je veľmi dôležitá. Musíme si uvedomiť, že Európsky parlament nemá také veľké možnosti rozhodovania, ale má veľmi dobrý náhľad a vplyv na tieto politiky. Na druhej strane sú národné parlamenty, ktoré majú silné formálne právomoci, ale majú problémy s pochopením komplexity rozhodovania na európskej úrovni, čo sa týka SZBP a SBOP. To znamená, že iba ak budeme spolupracovať, teda Európsky parlament a národné parlamenty, môžeme prispieť k, k demokratickej legitímnosti týchto politík. Dámy a páni, samozrejme, je to citlivá otázka, ktorá sa týka rozpustenia zhromaženia Západoeurópskej únie, ktorá sa oberala bezpečnosťou a obranou. Na jednej strane máme vlastne ten prechod tej západoeurópskej úrovne do medziparlamentného zhromaždenia. To je mohlo posilniť dohľadové kapacity, keďže národný, národné parlamenty a Európsky parlament môžu ovplyvniť tak rozpočty ako politiky EÚ ako aj členských štátov. Na druhej strane Západoeurópska únia nemala tieto kompetencie, ale napriek tomu zohrávala dôležitú úlohu. Preto by sme sa mali snáď zamyslieť novým mechanizmom. Máme tu predsa kozak. A kozak by sa mohol zaoberať otázkami bezpečnosti a obrany bol tu aj určitý návrh, že by sa vytvoril orgán, ktorý bol podobný Kozaku. A takto je mohol nahradiť ten orgán, ktorý končí. Dôležité je mať predpoklady pre dobrý dohľad. Európsky parlament a národné parlamenty musia ďalej rozvíjať tie správne nástroje, aby tie ustanovenia, ktoré sú uvedené v dokumentoch, neostali skutočne iba na papieri. Vidíme, že pred nami ešte veľa práce, čo sa týka zmluvy. Áno, členské štáty e, formujú svoju vlastnú obrannú bezpečnostnú politiku, preto národné parlamenty sú v lepšom postavení ako akýkoľvek orgán EÚ. vychádzajú z Lisabonskej zmluvy, môžeme prevziať tie mechanizmy, ktoré existujú, môžeme vykonať ďalší krok. Dámy a páni, odteraz medziparlamentná spolupráca by nemal byť iba mechanizmus na výmenu dobrej praxe a skúsenosti, a mal by to byť nástroj pre efektívny demokratický dohľad. Ďakujem pekne. Merci. Lord Roper de la Chambre des Lords. Thank you very much indeed, Mr. Chairman. Can I begin by saying how much I... Pán predseda, dovolte mi, aby som poďakoval a ocenil túto diskusiu a aj takisto aj v nadväznosti na diskusiu o, o štokholmskom programe. A takisto, ako spomínal Brok, aj, vítam aj tie závery a závery stretnutia predsedov parlamentov a som nesmierne rád, že predsedovia jednotlivých eh, výborov eh, dolnej snemovne britského parlamentu eh, dosiahli určitý koncenzus, samozrejme s určitými rozdielmi toho, čo navrhovala dolná snemovňa parlamentu Spojeného kráľovstva. Je nesmierne dôležité, že sa odvoláme na článok 10 e, protokol 1 Lisabonskej zmluvy, e, ktorý hovorí, že by to mal byť e, kosak, ktorý organizuje medziparlamentné stretnutia o civilných záležitostiach, avšak hlavne aj o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike. Avšak v článku 1 je toto ustanovené Avšak predovšetkým chceme mať efektívnu e, diskusiu spolu s našimi kolegami z Európskeho parlamentu. Takisto mám pocit, že musíme stavať na Kofaku a Kodaku a nie ich nejakým spôsobom opakovať, avšak e, vytvoriť štruktúru, e, kde by národné parlamenty mohli priniesť ľudí z rozličného prostredia a takisto, kde by mali priestor aj ľudia z európskych výborov. A myslím si, že sa chceme uistiť, že Európsky parlament, a musíme sa samozrejme dívať na túto e, otázku, e, to, čo už povedal pán e, Becker, že je to niečo jasné, čo však musíme preskúmať. Avšak nevidíme, e, nevidíme príležitosť pre nejakú väčšiu štruktúru. E, parlamenty a členské štáty s tým nemôžu dovoliť takéto výdavky v súčasnosti a nemám pocit, že že by niekto, že, že tí, čo by radi chceli vidieť nejakú pokračovanie sekretariátu, nemyslím si, že je to možné. Avšak e, verím a vidím hodnotu e, hodnotu v takýchto krokoch, v takejto operácii. E, avšak tie dôsledky nebudú priame, budú nepriame. Budú to práve ľudia, ktorí budú robiť dozor a prieskum v národných parlamentov a dúfajme, že práve táto, táto možnosť im umožní vykonávať ich prácu lepšie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Gualtieri. Ďakujem, pán predseda. Bez pochyby e, táto diskusia e, e, ukazuje, že sme všetci postavení pred novú situáciu, ktoré na zároveň umožňuje zúčtovať so starými prvkami a starými nástrojmi. Ale aby sme sa vzájomne pochopili, bez pochyby je, že národné parlamenty e, majú základnú esenciálnu úlohu e, v rámci tejto politiky, e, o ktorej je rozhodované aj na Európskej, rady, aj na Európskej rade. A je jasné, že Európsky parlament by mal mať o tomto prehľad a chápať, že národné parlamenty nie sú nie sú inštitúciou, nad ktorým by stála nová európska architektúra, ale sú priamým nástrojom, sú demokratickým nástrojom, kde prebieha parlamentná demokracia, e, ktorou úlohou je presadzovať práve tento prvok. A tento prvok je kľúčový pre e, budúcnosť Európy Avšak zároveň e, národné parlamenty musia chápať, že spoločná zahraničná bezpečnostná politika nie sú už iba štátnymi politikami, ale sú politikami e, európskymi, Európskej únie, pretože je tu komisia, je tu rada a Európsky parlament. Európsky parlament a parlamentná inštitúcia zastupuje priamo európskych e, občanov. A správne Európska Lisabonská zmluva e, reviduje funkciu e, národných parlamentov v rámci legislatívneho procesu rovnako a dáva mu úlohy podobné ako národným parlamentom. A myslím si, že čím viac bude prítomná parlamentná kontrola toho, čo exekutíva a, a vláda vlastne robí na eh, rade, je to naozaj kľúčovým prvkom pre legitimitu a legitimizáciu európskej demokracie. Avšak toto je iná vec. Nemôžeme si, nemôžeme si povedať, že musíme ustanoviť nejakú novú nad inštitúciu, nejakú parainštitúciu Euró- e, v Európe. Toto nie je súčasťou Lisabonskej e, zmluvy. E, a treba povedať, že Európsky parlament už má dôležité funkcie tak politické, ako aj rozhodovacie a musí sa riadiť samozrejme špeciálnymi ustanoveniami, ako je článok 36, ktorý hovorí, že zvolenie toho, ktorý, e, ktorý predsedá a kontroluje zahraničné vzťahy v rámci Európskeho parlamentu. Je to, ktoré, a ktoré zahrňa e, takisto element, e, civil, respektíve civilný prvok, ako aj vojenský prvok. Pretože dnes máme pred nami dve rozličné cesty. cesty a musíme sa vzájomne chápať, akou cestou sa začneme e, uberať. A musíme nájsť rovnako aj podmienky pre medziparlamentnú spoluprácu, ktorá musí byť spoluprácou troch inštitácií. Inštitúcií je to Európsky parlament, národné parlamenty. Není potreba na nejaký nový sekretariát není ani dôležité pridelovať nejaké kontrolné úlohy týmto inštitúciám, avšak naozaj musíme tieto inštitúcie dať dohromady a e, prispievať k tomu, aby, aby mali priestor na diskusiu a výmenu názorov. A teraz e, pán Sukarský z bulharského parlamentu. Vážený pán predseda, dámy a páni, ďakujem za túto možnosť zúčastniť sa na tomto dialogu. Výrazne si uvedomujem, že už sa nachádzame v čase na obed. A pozornosť uh, je naozaj už nie taká ostrá, preto sa snažím, budem snažiť obmedziť na tie 3 minúty. Obranná politika je, je tou najmenej spoločnou e, zložkou spoločnej e, zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Vysvetlím to. Členské krajiny môžu rozhodovať o tom, akú suverenitu si vyžiadajú a Európska únia očividne nemá e, ozbrojené zložky. A to samozrejme si vyžaduje aj do, parlamentný dozor zo strany národných parlament, parlamentov. A keď hovoríme o parlamentnom dozore, poviem niečo, ako takýto dozor zo strany národných parlamentov vyzerá. E, dozorný mechanizmus nemôže byť univerzálny, nebol harmonizovaný a preto potrebujeme parlamentný dozor, ktorý zohľadní politickú rozmanitosť a e, pestrosť. Spôsob, akým to možno urobiť, je zohľadniť rozmanitosť v národných parlamentoch ako takých. je to naozaj šťastná okolnosť, že vytvorenie Európskej vonkajšej služby e, potrvá a tento čas môžeme využiť na formuláciu spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky keď diplomati e, zaujmú svoje pozície, budú mať, dúfajme, celkom jasne definovanú politiku. A táto politika nemôže byť realizovaná bez parlamentnej e, kontroly. Môj apel hlavne na národných poslancov je zrýchliť dialog vo vnútri národných parlamentov a nájsť v rámci únie spoločne priateľný mechanizmus, parlamentnej kontroly a vytvorenie národných parlamentov e, alebo umožnenie im vyjadriť svoje záväzky v určitom čase. A teraz e, zástupca Cypru z výboru pre obranu z tamojšieho parlamentu. Ďakujem. E, zareagujem na váš, na váš apel, aby sme boli struční, takže mám len veľmi stručné poznámky. Z Lisabonská zmluva poskytuje nové možnosti, pokiaľ ide, e, roz, pokiaľ ide o rozvoj spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky a spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky. Chcem zdôrazniť, že ak Európska únia má mať výraznú úlohu na medzinárodnej scéne, musí rozvinúť a prehlbiť tieto politiky. Nevyhnutná požiadavka je tá, aby sme mali parlamentný dozor nad spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou, ako aj nad obrannou politikou. To je rozhodujúci predpoklad, pretože, to sú, sú, pretože ten jeden balíček je súčasťou toho druhého Potrebujeme preto politiky, ktoré tieto otázky budú riešiť na medzištátnej úrovni. Európsky parlament tu je tiež nevyhnutný. Ale samozrejme nemôžeme zabúdať na úlohu, ktorú hrajú národné parlamenty pri kontrole svojich vlastných činností a Európsky parlament toto E, musí riešiť aj rozpočto. Pozícia Európskeho parlamentu je prirodzená a pochopiteľná kvôli európskej dimenzii politik, o ktorých hovorím, ale sa tiež spolupráca medzi parlamentom a e, jeho partnermi e, v obranných výboroch národných parlamentoch. Preto potrebujeme medzištátnu a medziparlamentnú dimenziu, na ktorú sa musíme pozrieť. Ak som si teda vypočul, čo povedali kolegovia v predošlých eh, vystúpeniach, musíme vyriešiť cyperský problém kvôli eh, problémom, ktoré vytvára pre spoluprácu EÚ a NATO. Môj kolega eh, z Cypru hovoril celkom správne o pozícii Cyperskej republiky k tomuto, ja chcem dodať, že nestačí pre nás mať len teoretický prístup k tomuto a zbožné želania, aby sa ten problém vyriešil, ale sú tu aj e, zodpovednosti na oboch stranách, cyperskej a európskej. Pozrieť sa na dopady na medzinárodný obchod. Ak sa toto dá dobre predložiť, tak si myslím, že tak to bude kľúčový e, krok k vyriešeniu cyperského problému. Ďakujem pekne. Chcel by som povedať, že musíme dbať na čas. E, nedel náš obed, ale jednoducho máme tu aj tlmočníkov, ktorí už teraz pre, nadčasujú vlastne. A okrem toho sa musí, musia rečníci sústrediť na samotnú tému. Teraz zastupca Litvy. Ďakujem za slovo a ja by som sa chcel poďakovať nášmu priateľovi, pánovi Brokovi. Chcel by som sa ti poďakovať za tvoj, tvoj záštitu nad touto témou. To je gestorstvo. Je to dôležité, aby sme obhajovali tie hodnoty, ktoré znamená Európska únia to nie je to isté ako Únia a kontinent to nie je to isté. Náš kontinent má určitú svoju históriu. Zažili sme v 20. storočí dve svetové vojny. Mali sme na našom kontinente aj francúzsku deklaráciu, francúzsku republiku. To je naša história. A teraz my musíme obhajovať naše hodnoty, čo sa týka Litvy, sme tu zastúpení tromi výbormi. Máme rovnaký počet návrhov. A to najjednoduchšie asi bolo, a ja sa ospravedlňujem za ten výraz kofak, ten by sa mal zaoberať otázkami obrany. Podľa mňa by sa to dalo zabezpečiť veľmi jednoducho a mohlo by to mať názov napríklad Kovdak podľa mňa to je lepšie ako kofak. Kovdak by zasadal napríklad dvakrát do roka, to znamená, že každých 6 mesiacov nestalo by to nič. To je náš návrh a pevne verím, že je to racionálny návrh, ako by sme to teda pokryli na prvom zasadaní by boli ľudia z generálneho sekretariatu NATO. Potom by tam bolo, boli zastupcovia ďalšej strany. Musíme si sadnúť, musíme hovoriť o našich vojenských rozpočtoch. Je dôležité si uvedomiť aj to, že otázky rozpočtov, si asi najlepšie dokážeme prediskutovať u nás doma. My máme naše informácie, dobre, my sa musíme zájemne informovať a vykonáme to, čo je nevyhnutné. Jednoducho budeme musieť byť trošku nepopulárny doma, ale budeme obhľadať naše rozpočty. Ďakujem pekne. A teraz pán Galer, nech sa páči, poprosím. A potom pán Elmar Brok. Ďakujem pekne. Vypočul som si príspevky národných parlamentov a mám taký pocit, že je toto riziko, že stratíme skúsenosti zo západoeurópskej únie. To nikto z nás nechce. A odpoveď na to vlastne to, čo povedal kolega Brok. Mali sme sa pravidelne stretávať pri konkrétnych témach, ktoré nemali by to byť také slávnostné zasadania. To by potom viedlo k tomu, že napríklad sme spoločne diskutovali o nejakej zahraničnej misii a my ako Európsky parlament by sme mohli súhlasiť potom s tou civilnou časťou, ktorá je v, našom, je teda v rozpočte, ktorý my schvalujeme a potom by ste zaoberali tými vojenskými výdavkami. Ideálna predstava bola, aby sme spoločne pri tých konkrétnych prípadoch sa zaoberali tým, čo je možné a to, čo nie je možné, aby sme to presadzovali voči exekutíve. To, čo ale nie je možné, je, že sú tu dve úrovne legitimity, európska a národná, aby sme tam vytvorili nejakú tretiu úroveň. Lebo našu legitimáciu nemôžeme nejako e, spájať. Britský parlament nikdy nepovažoval rozhodnutie západoeurópskej úrovne a západoeurópskej únie za záväzné. Jednoducho britskí kolegovia postupovali ináč. To znamená, že tá legitimita je na národnej úrovni a nesmieme tam mať nejakú ďalšiu úroveň. Preto si myslím, že ten prístup, ktorý prezentoval kolega Brok, aby sme sa pravidelne stretávali, aby sme tam pracovali na konkrétnych témach, a ten sekretariat, ktorý sa spomínal, podľa mňa v Európskom parlamente máme dostatočné možnosti a vy ako poslanci národných parlamentov predsa máte tu v Bruseli svoje národné zastúpenia, svoje kancelárie a jednoducho toto je nutné využiť. Tí ľudia, ktorí tu pracujú, sa môžu, by sa mohli spojiť s našimi riadiacimi štruktúrami, aby sa všetko pripravilo tak, aby to prebehlo v záujme všetkých. Ďakujem pekne. Merci. Ďakujem pekne. Olma, Elmar, nech sa páči, poprosíme ťa o záver. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za prednesené návrhy. Mnohé veci sú mi teraz jasnejšie. Chcel by som nadviazať na to, čo povedal kolega Káler. Každý musí tie práva naplňať tam, kde to od neho požaduje ústava. Nie je možné to odozdať na nejak, odstúpiť na nejakú inštitúciu, ktorá nebola nikde zaplánovaná. Ak v vašom parlament, ak by sa chcel nejaký osobitný parlament pre SZBP, tak by sa to predsa bolo uviedlo do zmluvy. Tam je uvedená spolupráca, to neznamená kontrola, ale niečo ako výmena názorov. To je tam uvedené v tých dokumentoch. A myslím si, že to je veľmi dôležité. Dnes sa spomínala aj západ Európska únia, že je nutné posunúť ďalej tú faklu. Ja tu nevidím nič, čo by sa dalo odovzdať. Myslím si, že Európsky parlament bude obhajovať svoje práva tak, ako každý parlament bude brániť svoje vlastné práva, ktoré sú zakotvené niekde v ústave. A myslím si, že to je nutné jasne povedať. To, čím by sme sa mali zaoberať a to, čo tu chcem ponúknuť, Niekto spomínal, že po Lisabone je tu veľká medzera v demokracii. Ja ju tu nevidím. Dobre, ale musím sa tým zaoberať. Ja by som chcel navrhnúť, aby zo strany Európskeho parlamentu sme vám poslali určitý dokument, kde vykonáme prieskum toho, kde sa nachádzajú kompetencie a kde by sa prípadne mohol objaviť nejaký deficit. Možno sa ukáže, že som nemal pravdu. Ja si myslím, že o tom by sme mali diskutovať. Ak teda zistíme takýto deficit, musíme sa zaoberať samozrejme tým, ako to riešiť. Ale nikto zatiaľ konkrétne nepovedal, kde by sa to nachádzalo. Ja mám ten dojem, že ani vlastne niektorí ľudia nevedia, ako vyzerajú práva Európskeho parlamentu po Lisabone. To znamená, že je dôležité o tom diskutovať, aby sme videli, ako to je. No a potom sa spomínali viacer návrhy. Kozak, to sú predsa výbory pre európske záležitosti, nie výbory pre zahraničnú politiku a nie výbory pre obranu. Mimochodom, spomínal som práva, ktoré mám v istých oblastiach a neviem, či tu skôr nie je o to, aby na jednej strane bol Európsky parlament a národné parlamenty boli na druhej strane. Ako by to malo z formálneho hľadiska vyzerať, že by Európsky parlament mal 1,28 Nie je mi jasné, ako by to bolo zlučiteľné s Lisabonskou zmluvou. Z tohoto dôvodu sa musíme zaoberať takýmito vecami. Ak sa príjme rozhodnutie, tak každý parlament, ktorý má pocit, že by zasahovalo do jeho konsekvencií, do jeho kompetencií, môže využiť právo veta